prosím. Vidíme, že nie každý volil. Ešte mi chýbajú tri hlasy. Ešte alebo dva. Dvaja ľudia ešte neovolili, takže... Dobre. Začneme hlasovať. Bod 8 na našom programe. Začneme s jednotkou, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 7, za, proti, odmietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 9, to je za, proti, zdržali sa od, zamietnuté. 10, to, bola, to bol ústny pozmeňovací návrh, je niekto proti? Nie, takže za, proti, zdržali sa, schválené. 11, to je za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej dvojka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Z návrh 18, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, dva, pozmeňovací návrh 23, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté 24, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 4, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 32, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 30 za proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 29, ústny návrh, niekto je proti, nie. Takže pozmenené, kto je za, proti. Lev, ste proti? Nie, ste za. Dobre, takže prijaté. 33 za, proti, prijaté, 34 za, proti, zdržali sa, prijaté, 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 36 za, proti, zdržali sa, prijaté, 37 za, proti, zdržali sa, prijaté, 38 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej elektronické hlasovanie ohľadom návrhu stanoviska. Zahajujem. Close the vote, yeah. Tak, ukončené hlasovanie. Dobre, takže schválené. 35 k 1. Gratulujem a ďakujem. Pod 9 stanovisko Anny Mirandy ohľadom eh, remeselného rybolovu. Môžeme začať hlasovať. Kompromis 1, kto je za? Proti? Držali sa prijaté. Návrh 5 za. Proti? Zdržali sa Zamietnuté. 6. Ústny návrh. Je niekto proti? Nie. Takže pozmenené. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Návrh 7 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Návrh 8 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 9 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Návrh 13 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 3 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Návrh 19 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. 20 za proti, zdržali sa prijaté 22. Tam máme dve časti. Prvá časť 22, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť 22, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, držali sa prijaté. 30 za, proti, držali sa prijaté. Teraz hlasujeme elektronicky ohľadom návrhu stanoviska. Môžete hlasovať. The vote is closed. Tak, hlasovanie je uzavreté. A opäť 35 proti 1, takže prijaté. Gratulujem. Je to vaše prvé hlasovanie, nie? Dobre, takže Oldřich Vlasák, číslo 10. Ja sa hlasím, pretože je to moje prvé hlasovanie v Európskom parlamente. A áno, robím to veľmi rada. Tiež som aj za kompromisy. Dobre, takže bod 10, Oldřich Vlasák, jeho správa. Ehm, stano, stanovisko atraktivity investovania v Európe. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 18. Prepašte, 18. pozmeňovacie návrh 18, to je za. Proti? zdržali sa zamietnuté, myslím. Môžeme to skontrolovať, len aby sme vedeli. Dobre, takže ešte raz 18. Môžete hlasovať elektronicky. Dobre, jasne zamietnuté. Dobre, pozmeňovací návrh 19 za, proti Teraz neviem, takže opäť musíme to preveriť. 19. 20... How many? Six, six in favor, 24 against. So now we vote Dobre, takže hlasujeme o 19. Môžete hlasovať. Môžete hlasovať o 19. 19. 18. sme už zamietli a teraz hlasujeme o 19. Tak, uzavreté. A je to prijaté. 20, kto je za? Proti? Milí kolegovia, opäť to preverím, lebo to nebolo jasné, takže 20 môžete hlasovať elektronicky tak koniec. A je to 20 za, 16 proti, takže prijaté. 21, kto je za? Proti? Myslím, že je to prijaté. Myslím, že je to tá istá koalícia. Ďalej 24. Pozmeňovací návrh 24, kto je za? 24. I, have it all green, gray, so I don't know what it is. No, it's 24. Okay, um, so we're 24, I'm sorry. It's okay. Dobre, takže 24, kto je za? Prosím, lebo tu sme rozdelení, takže kto je za? Proti? Musíme to skontrolovať, prepáčte. 24 opäť elektronicky môžeme hlasovať. One by one, eh? One by one, okay. Unless this or this is approved. Takže zamietnuté. 24 je zamietnutá. Takže 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 22, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 22 skontrolujeme elektronicky. Môžete hlasovať. Tak koniec. 21 proti, 18 za, takže zamietnuté. Teraz 23. Kto je za? Proti. Takže tá istá komplikovaná situácia. Kontrolujeme 23. Môžete hlasovať. Koniec. A je to prijaté o tri hlasy. Takže 25 teraz. Za, proti. Prijaté. 27, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 28, to je za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že zamietnuté. Ale Môžeme skontrolovať 28. Môžete hlasovať 28. Koniec. Zamietnuté o tri hlasy. 30, kto je za? Kto je za 30? -ku? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 31 za, Proti? Zdržali sa? Neviem, skontrolujeme 31. Môžete hlasovať. Ešte nikdy ste neboli tak rozdelení. To je úplne neuveriteľné. Celú dobu táto časť tu hlasuje proti. Takže koniec hlasovania a je to o tri hlasy zamietnuté. Teraz 29. Dúfam, že... Pozerám sa na Konstanc. 29 sa. Proti. Zdržali sa. Musíme to ešte preveriť. Je to veľmi tesné. Takže 29 môžete hlasovať. Koniec. A je to prijaté o dva hlasy. Now we go to set... Dobre, takže 32. 32, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 34, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 35, kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, ale môžeme to ešte overiť, pretože to bolo veľmi tesné. Takže 35 môžete hlasovať. Koniec. A je to prijaté. Kompromis 3, kto je za? proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale musíme to zase preveriť. Takže kompromis 3 si preveríme. Tak, koniec. A je to prijaté o 3 hlasy. A teraz 43. Kto je za? 43. To je za? prosím, pretože je ťažké to vidieť. Proti? Zdržali sa. Preveríme. 43. Pretože dokonca aj EPP eh, nie je jednotná. No, no eh, not you, but then colleagues. So we close the vote. One, one person, yeah, okay. So 22 to 17 adopted. So now I go... Takže prijaté 22 k 17. Teraz 44, kto je za? Proti? Zdržali sa? Neviem. Musíme si to overiť. 44, bolo to veľmi tesné. Tak. Ešte jedna osoba nehlasovala, ale je to prijaté o 4 hlasy. Dobre, teraz kompromis, kompromis 4 za, proti zdržali sa prijaté. Ďalej 49 prijaté, za, proti. Odmenuté ďalej 52. Prijaté 53 za, proti. Zdržali sa prijaté 54 za, proti. 54 ešte si overíme. Môžete hlasovať. Koniec. A je to schválené jasnou väčšinou 55 za, proti, zdržali sa. Overím. Takže môžete hlasovať o 55 teraz a koniec. A je to prijaté o jeden hlas. 56, kto je za, kto je proti. Musíme si to zase overiť. 56, môžete hlasovať. Koniec a je to prijaté. 57 za, proti. Overíme si to. 57. Môžete hlasovať. Koniec. A je to prijaté o dva hlasy. 58. Kto je za? 58 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 59 za. Proti. Overíme si 59. Môžete hlasovať. Konec hlasovania. A zamietnuté. Teraz budeme hlasovať elektronicky ohľadom návrhu stanoviska. Môžete hlasovať. Jedna osoba ešte nehlasovala, ale pokiaľ nechce, tak môžeme uzavrieť hlasovanie. A je to prijaté 32 proti 4. Ďakujem. Takže to je koniec hlasovania. A teraz sa Viktor Boštináru má slovo. Komisia sa ešte nedostavila. We, we, because the commission wanted, I wanted the commission to finish the comments to general regulation. Chcela by som, aby sa komisia ešte vyjadrala k všeobecnému nariadeniu,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 nie je, takže začneme s ďalším bodom. Komisia príde za 5 minút, takže pokiaľ začneme hovoriť o ďalšom bode, komisia bude musieť čakať. Ale komisia sa musí ešte vyjadriť aj ku koheznému fondu. No ale spôsobí to samozrejme veľký zmetok, pretože prehážeme tie jednotlivé body. Pokiaľ chceme, chcete, môžeme počkať pokiaľ Lambert a Konstanc sa tak rozhodnú, môžeme počkať 5 minút. Vy ste predsednička, vy rozhodnite. Dobre, počkáme 5 minút. No? Dobre, aby to nebolo príliš chaotické. Because if they, are, very far and they are, coming, They are coming. I think they are, they are no. in the building already.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 one minute late or two minutes late? No, no, one minute. One <laughs> minute. uh, dear, dear Nicolas, dear Director, we just give you 10 seconds to take out your papers and we, so we continue as agreed, we continue your comments to the... Takže mohli by sme pokračovať, ako bolo dohodnuté. Pôjdeme uh, pokračovať uh, v diskusii ohľadom uh, tých spoločných ustanovení. A, takže komisia, ak ste pripravení, môžeme pokračovať tam, kde sme skončili v rámci bodu spoločné ustanovenia. E, nemám už veľa vecí e, na zozname, ktoré vám potrebujem e, pretlmočiť, ale predsa len rada by som ich spomenul. Týka sa pracovných dokumentov, pozmenujúcich návrhov a tej diskusie, ktorú sme mali pod bodom 4 nášho programu. Eh, článok 20 Performance Reserve, čiže eh, tá, tá taká výkonová poistka, rezerva. Pokiaľ by sme eh, plne vypustili článok 20, tak v podstate by sme s vaničkou vyliali aj dieťa, že aj dobré, aj zlé, jedným šmahom by sme stratili Viete, je tam síce e, zmienka o rezerve, ale potom sú tam aj ustanovenia týkajúce sa e, pozastavenia a aj ukočenia v prípade neplnenia termínov a v podstate tá rezerva až následne vstupuje do hry. Ide o to, aby e, ten rámec výkonu bol zabezpečený a takto chceme e, zaistiť dopracovanie sa ku výsledkom. Nám sa zdá, že tá rezerva sama o sebe by mohla e, byť nebyrokratickým mechanizmom a nám sa zdá, že e, by bolo veľká škoda prísť o tento článok a ustanovenia. Ďalej sa tu hovorilo o makroekonomickej kondicionalite. Tento zložitý pojem sa už častokrát preberal v tomto výbore. Komisia je toho názoru, že ak chceme mať politiku, ktorá je orientovaná na rast a ekonomický rozvoj, potom tá politika musí byť prepojená e, s hospodárskym riadením v tom širokom zmysle slova. Makroekonomická kondicionalita a ustanovenia, ktoré sa ňou zaoberajú, predstavujú kľúčný prvok celého návrhu. E, zdá sa, že tá proporcionalita kto, voči ktorej ste vyjadrili určité pochybnosti, tá je zakomponovaná. A my vieme, že treba e, skutočne e, veci riešiť e, proporcionálne, aby sme predišli nejakým anomáliám. No a teraz eh, k tomu spoločnému strategickému rámcu. Komisia eh, vlastne eh, tu prezentuje tie veci, ktoré prisľúbila a uvádzame e, e, tu tie základné atribúty delegovaného aktu. E, ide tam nielen o integrované použitie fondov, ale ide tam aj o to, ako tých 5 fondov je previazaných na Horizon 2020 aj na iné mechanizmy. No a existuje úzka väzba medzi tematickými investíciami a územnými potrebami. A ten pracovný dokument komisie e, po, po, pomerne podrobne opisuje, ako to možno dosiahnuť. A takisto je tam aj načrtnuté väzba na e, semester. My sa domnievame, že tento dokument v predloženej podobe o tom hovoril pán Olbricht, že tento dokument nie je legislatívnym dokumentom. Ani to nemal byť legislatívny podklad, dokument. Bol to, bol to koncept, bolo to načrtnutie línie a komisia nemala príležitosť to prezentovať v tomto výbore. My sme to prezentovali už v pracovnej skupine rady a tam sme nazbierali spätnú väzbu od členských štátov, ale samozrejme my privítame možnosť odprezentovať vám e, tento pracovný dokument, aby sme získali aj vašu reakciu. My totiž e, vždy sme poukazovali na to, že podstatná, podstatný je obsah tohto dokumentu. A od toho sa bude odvíjať e, vhodný postup na pri tvorbe legislatívneho textu, ktorý sa odrazí od tohto pracovného dokumentu. Takže e, potrebujeme tieto podnety e, z európskych inštitúcií, aby sme mohli prejsť na ďalší krok v tomto procese. Ale teraz sa nachádzame e, v bode, kedy komisia má len svoj prvotný návrh, ale s tým chceme pokročiť takým spôsobom, aby sme predišli prípadnému riziku odklonenia sa od e, cieľa, ktorý je vytýčený v rámci tej operatívy, v rámci tej praktickej stránky implementácie. Ide nám predsa o naplnenie spoločných cieľov. No a záverom by som si dovolil zareagovať na e, vyjadrenie pani Krell týkajúce sa budúcej spolupráci s komisiou. Chcem vás uistiť o tom, že komisia naďalej bude podporovať prácu spravodajcu aj tohto výboru. výboru. Tak tomu bolo doposiaľ a v takomto konštruktívnom duchu chcem chceme pokračovať, veď máme spoločný cieľ a tým je legislatívny text, ktorý obsahuje tie kľúčové princípy a zároveň je eh, eh, aktom, ktorý vytvára ten praktický rámec, ktorý umožní e, správne nakladanie s investíciami. No e, sú ešte určité otvorené otázky alebo aj rozdielnosť názorov, e, čo je plne na mieste a ide o to, aby sme si to prebrali spoločne. My Myslím, že skutočne je len veľmi málo e, tých bodov, ktoré by mohli predstavovať body, e, e, v ktorom, ktorých sa rôznia naše názory. Pokiaľ sa nemilím, spravodajcovia sa chcú vyjadriť, takže pán Lambert, Lam, Lambert Nistelrooy má slovo. Bolo povedané, že architektúra by mala byť pevná, umožňovať integrovaný postup celoeurópsky Takže na tom sa nás hodneme a dá sa povedať, že v zásade e, možno akceptovať to, čo predložila komisia. A pravda je tá, že jeden druhého potrebujeme aj v rámci ďalších krokov na úrovni rady. Vieme, že rada zatiaľ trošku otála e, vo svojom vyjadrení. Kolegovia eh, nahliadli do našich pozmenujúcich návrhov, aspoň v rámci toho prvého kola. Bude ešte eh, ďalšie kolo pozmenujúcich návrhov a možno sa objavia nejaké prekvapenia. Čo to bude znamenať z finančného hľadiska? Niektorí kolegovia, aj pán Gudmanis na to e, poukázali. V tejto fáze sme ešte sa nehrali s číslami, pretože v Európskom parlamente prevláda taký názor, že by sme mali veľmi opatrne narábať s číslami v tejto rannej fáze, ale v rámci tej ďalšej skupiny pozmeňujúcich návrhov už sa dostaneme k číslam, k jednotlivým hladinám a aj napriek tomu, že e, vládne taký názor, že mali by sme narábať s číslami v podobe XXX. Teda nejak to e, e, neupresňovať, ale chceme sa odpichnúť od E, správy Madriga a podľa nás je veľmi dôležité v tých ďalších krokoch e, dbať o to, aby, e, aby zásahy, ktoré urobí do dokumentu komisia, aby boli vyvážené. Všetci si uvedomujeme, že toto zapadá do širšieho kontextu ohľadom viacročného finančného rámca. Takže nemôžeme e, konať celkom odťažito od čísiel. Prešiel by som k CSF. E, boli tu vyjadrené slova pochybnosti, ale je faktom, že v konečnom dôsledku chceme mať legislatívny text a chceme mať veci ošetrené v prílohách. A, a e, vždy sme presadzovali tú cestu príloh. Takže pridržajme sa toho. Komisia nám prislúbila, že chce zohľadniť v najväčšej možnej miere naše podnety, pripomienky, stanovisko e, parlamentu je jednoznačné, v podstate od samého začiatku tvrdíme jedno a to isté. A ešte jedna vec ohľadom partnerstiev my sme e, vlastne sa zmienili o miestných, regionálnych a ostatných orgánoch a ak hovoríme o partnerstve, mali by sme podchytiť všetky zložky. Aj keď je tu jeden z rečníkov poznamenal, že ako by sa stratila tá miestna úroveň, dovolím si tvrdiť, že to nie je pravda. A ešte sú tu ďalšie veci. Ten etický kodex vraj bol už postúpený. Ja som ho zatiaľ nevidel, ale e, asi sa k nemu nejako dopracujem a určite e, prispieje k vyváženému textu. Pán Albricht hovoril o jednoznačnejších pravidlách e, v RDF. Tam sú ale sú aj fondy, kde veci nie sú také jednoznačné, tak e, bolo by dobré e, vychádzať z toho, že tam, kde je to vhodné, potrebné, s našimi e, poradcami sme sa často pýtali, čo tým komisia sleduje. Napríklad článok 38, odsek 1. Je tam slovo aim, zámer a to, to sme navrhli nahradiť e, e, konkrétnymi cieľmi. Treba byť taký exaktnejší. Treba, aby určité veci v tom texte komisie boli objasnené. Treba zabezpečiť prídanú hodnotu, komplementaritu fondov, CSF eh, by eh, malo byť eh, by malo fungovať tak, aby, aby slúžil svojmu účelu. A to by malo byť potom zakotvené v tom legislatívnom texte. Chcem sa poďakovať kolegom za ich vyjadrenia. Pozrieme sa do toho textu a Budeme sa tým zaoberať v najbližších dňoch a e, samozrejme tu a tam niečo podoplňame s pozvaniujúcimi návrhmi, aby sme sa uberali v, vo vytýčenom smere, ale môžem konštatovať, že máme z toho veľmi dobrý pocit. E, e, boli tu vyjadrené pozitívne stanoviská kolegov vo výbore a aj, z, aj zo strany komisie. Takže mali by sme to mať v takom stave, aby sa o tom dalo hlasovať v lete. Vieme, že bude ešte celý rád formácií v rámci rady. To im môžu zasiahnuť. Snať. sa teraz eh, opýtame Konstanci. A mohli by ste sa aj vy k tomu vyjadriť. Ehm, Pokúsim sa niekoľkými bodmi Takže e, partnerský kontrakt, ten je prvým krokom a až potom, e, potom všetko ostatné. Vy ste e, tvrdili, že je to na škodu, ak je to postupné, že to, ten druhý krok môže prísť až po troch mesiacoch. No to nie je celkom dobrá interpretácia. Môžete aj skôr sa rozbehnúť. Nemusíte čakať tri mesiace môžete e, teda aj skôr e, rozbehnúť tie operačné programy. Potom pani Manesku sa niečo pýtala. E, hovorila o, o tých slovičkách. E, musíte a, a, a, a, a, a mali by ste. E, Najdvore, e, e, možno tí, ktorí sa celkom nevyznajú v angličtine, tak myslia si, že shall je vyjadrením slabším ako must. Môžem vás uistiť o tom, že to shall je e, to najdôraznejšie. To je imperatívne. Potom je tu otázka harmonogramu, ktorý sa uplatňuje pri podpore regiónu. No a ako viete, už teraz vychádzame z rokov 2007, 8 a 9. Ak nebudeme pripravení do marca budúceho roku, tak budeme vychádzať z rokov 2008, 9 a 10 pre niektoré regióny to bude lepšie, pre niektorí nie, ale rozhodnutie nie je v našich rukách. Našou snahou je pracovať s tými najaktuálnejšími údajmi aby som sa vrátila k otázke Jana Olbrichta. Ide o špecifické pravidlá. Pán e, Nistelroj hovoril o slove e, e, AIM 37, článok 37.2 písmeno B sú špecifické ciele pre každú prioritnú os Čiže tam je tá korelácia pre pravidlá, čiže treba vychádzať zo špecifických cieľov aj tematických cieľov. E, takto sme to my vnímali, možno vy, pán Olbrich, to vidíte trošku inak. Potom tu bola otázka ohľadom kritérií a ukaz, e, ohľadom ukazovateľov týkajúci sa funkčných mestských oblastí. My sme toto preberali s Janom v rámci ERDF. E, to skutočne úzko súvisí s jeho e, stanoviskom a on e, naznačil, že mohli by sme mať zoznam funkčných, funkčných oblastí, čo to znamená funkčná oblasť? Môže to byť metropolitné mesto, veľkomesto, môže to byť E, mesto menšie, e, s menšou rozlohou. A jednoducho treba stanoviť kritériá, od ktorých sa odvíja ten či onen pojem. A ešte A vlastne tým sme vyčerpali e, otázky, tie hlavné otázky, ktoré tu rezonovali. Hm, ja som eh, mala pocit, že dnešné dopoludne bolo veľmi užitočné pre nás, spravodajcov, pretože eh, eh, vlastne nasadili ste nám chrobákov do hlavy, ako by sme mali postupovať pri pozmenujúcich návrhoch, o ktorých budeme hovoriť 8. mája. To, o, čo som, o, to, o čom sa hovorilo dnes dopoludnia, to je vlastne už obsahom pozmenujúcich návrhov v tom, v tom druhom balíku, toho 8. maja a mám z toho dobrý pocit, že tento výbor je e, v stave, kedy má podporu veľkej väčšiny, určite 100 100% e, e, podporu sa nikdy nepodarí získať, ale myslím si, že je veľmi slubná tá veľká väčšina ohľadom a, a, a názor tej veľkej väčšiny ohľadom toho smerovania politiky súdržnosti do budúcnosti. A tomu sa veľmi teším. Chcem sa poďakovať komisii za e, to, že sú otvorení e, podnetom a pripomienkam. To je rozhodne e, užitočný postoj. A samozrejme, tešíme sa na to, že sa začítame do toho etického kodexu. Dnes ráno sme ho dostali v mailoch rozposlaný a e, pozrieme sa na to, prečítame si to a zaujmeme stanovisko. Ďakujem. I, I can... Ďakujem pekne. Ja som to tak e, pochopila, že môžeme teraz ukončiť bod číslo 4 nášho dnešného programu a konečne môžem prejsť do bodu číslo 11 slovo pán Viktor Boštinaruk na tému kohezný fond. Žiaľ, máme len anglickú verziu návrhu správe. Obsah správy odráža celú sériu diskusí, ktoré sme viedli vo výbore, aj na komisii, aj na rade. Potom ja ako spravodajca som tiež sa stretol so všetkými temnými spravodajcami všetkých politických skupín. Mali sme x rokovaní s mimovládnymi organizáciami, zástupcami vlád, e, takisto s biznis, podnikateľským sektorom a s regiónmi. Takže obsah naozaj do najmaximálnejšej miery e, zohľadňuje výsledok našich rokovaní. Ako vidíte, v mojej správe sú hlavne dve veľké zmeny, ktoré sa týkajú predovšetkým podporu kohezného fondu pre projekty, ktoré sú na energetickú účinnosť a takisto aj na obnovu na bývanie a tiež na kogeneračné jednotky, kde sa takisto sa môžu použiť aj na ďalkové vykurovanie, aj na, ďalkové, aj na klimatizáciu, na chladenie. Toto sú v článku 3. Okrem toho týchto pozmeňujúcich návrhov je tu aj otázka teda tej energetickej účinnosti v, v budovách a v bývaní. Myslím si, že to je práve zrejme najefektívnejší spôsob, ako zlepšiť energetickú efektívnosť a si plniť zároveň aj ciele 2020. Vieme aj od komisie z iných zdrojov, že Európska únia je veľmi pozadu so splnianím cieľov 2020 v otázke energetickej efektívnosti. A keď budeme pokračovať súčasným trendom, nielenže nedosiahneme tých 10 per, menej, menej ako 10 ani, ale dokonca keby sme toto všetko prijali, tak by sme mohli dokonca aj 20 splniť. Takže to by bolo určite výborné pre našu ekonomiku aj pre dosiahnutie našich cieľov 2020. V každom prípade ciele 2020 nie sú jediný dôvodom, prečo chceme podporovať takéto projekty. My, sa my si takisto myslíme, že to bude stimul pre zelenú ekonomiku, aj pre malé stredné podniky, vytváranie nových pracovných miest a tiež nesmieme zabúdať na e, znižovanie emisí CO2, čo je veľkým cieľom EÚ. A to je určite aj potom v konečnom dôsledku sa to odrazí takisto aj na faktúre za elektrický prúd, respektíve za energiu čo musia platiť občania v toľkých, v toľkých krajinách EÚ a budú to cítiť. A napokon je to veľký príspevok našej energetickej bezpečnosti v Európskej únii. Nesmieme zabúdať, že vlastne sektor budov prakticky je zodpovedný za 40 opakujem 40 úplnej alebo celkovej spotreby energie v Európskej únie a 36 emisí CO2 pochádzajú z tohto sektoru. To znamená, že akú obrovský, aký obrovský dopad toto všetko má. Takže ja si myslím, že tá synergia medzi ERDF a kohezným fondom na podporu investícií do energetického energetickej účinnosti v bývaní je absolútne nevyhnutné a kohenzný fond môže napokon zohrať ešte veľmi dôležitú úlohu v niektorých regiónoch, e, pretože sú tam rôzne kritéria alebo iné kritéria má, sú tam než e, kritéria, ktoré platia pre ERDF. Takisto je ďalšia možnosť použiť týchto prostriedky aj na kogeneračné jednotky, aj na diaľkové kúrenie, aj na e, klimatizácie. Teraz môžeme hovoriť teda o trojgeneračných jednotkách, preto Doteraz to boli väčšinou dvojgeneračné e, výroba elektriny a tepla, ale napríklad v Nemecku, v Rakúsku už sú také projekty, ktoré aj fungujú, kde sa, sú tri veci um, vy, vyrábajú čiže aj zároveň sú aj pre, prepínateľné, môžu ľahko zmeniť e, z fosílneho paliva na iné palivo, na obnoviteľné palivo a podobne. Toto všetko je budúcnosť a chceli by sme túto oblasť preskúmať pre náš budúci vývoj. Ďalej, toto sa týka takých zariadení, ktoré sú vysoko efektívne práve z hľadiska toho, akú majú, aký je vzťah s spotreby paliva voči emitovaným CO2 a úsporám v oblasti bývania ako celku. Čiže kombinačné jednotky a ďalkové vykorovanie sú momentálne podporované v rámci ERDF a v rámci kohodného fondu sú absolútne dôležité pre členské štáty, pričom členské štáty chcú, aby to bolo podporované z týchto fondov, nie len preto, že sa všade vyskytujú, ale tiež umožňujú obrovské úspory z hľadiska tak znečistenia, ako aj z hľadiska spotreby energie. Nezabúdajte, že ešte stále je množstvo krajín, ľudia sa prešlo z kolektívnych systémov na individuálne vykurovacie jednotky, ktoré sú e, drahšie, spotrebujú viac energie a tiež e, emitujú viac CO2 a spoločenstvo tým pádom nie sú z toho žiadne e, prospechy z tohto ani pre členské štáty, ani pre naše ciele 2020. Investície teda je treba zintenzívniť e, teda v teréne a tu hovorím o takých vysokoefektívnych zariadeniach, pretože zabezpečujú nízke znečisťovanie ovzdušia a využívajú obnoviteľné zdroje a zároveň prispievajú energetickej bezpečnosti. To všetko pomáha občanom, aby menej e, platili za faktúry za energie. Potom sú tu ďalšie prvky, ktoré treba vzať do úvahy. To je otázka príspevku kohezného fondu celkovému mestskému rozvoju. Ja viem že od mnohých kolegov, že veľmi vám záležalo na urbanistickom rozvoji, mestskom rozvoji, aby sa modernizovali naše mesta, aby sa modernizovala naša Európska únia a toto je naozaj efektívny, matateľný príspevok. A napokon existuje tu aj možnosť naozaj splniť viaceré tematické ciele, ak vezmeme do úvahy príspevky z kohezného fondu. A napokon, keď máme integrovaný prístup, tak producent teda aj, transportér, aj transporter energie, či už, či už to bude energie, vykurovanie alebo energetická, elektrická energia alebo podobne, tak e, všetok výsledok všetkých týchto opatrení prinesie výrazný ekonomický e, prínos pre spoločenstvo európske a jednotlivé členské štáty. A tu by som chcela povedať, že toto, čo dnes navrhujeme, to je iba začiatok ešte veľmi podstatnej diskusie, ktorú s komisiou som už aj začal viesť, aby sme lepšie zadefinovali si veci, aby sme potom dosiahli ten najlepší spôsob, ako to dostať do tej koheznej politiky. Ďalej poslanci niektorí hovorili aj o infraštruktúre, aby bola môcť sa financovať z kohezného fondu a tiež, aby to vzalo do úvahy aj e, možnosť pre občanov s zniženou e, mobilitou. Takže všetky tieto pozmeňujúce návrhy sú aj v súlade s dohovorom a pozmeňujúce návrhy zapadajú aj do iných ekonomických e, európskych politík, ktoré presne špecifikujú aj potrebu mobility a prístupu alebo prístupnosti pre e, menej pohyblivé osoby Ďalej, tento, takisto je tu, ten, naďalej platí princíp, že platí znečisťovateľ. E, bolo mi povedané, že sa čoskoro udeje e, niečo v tom zmysle, že komisár Potočník pripraví nový návrh smernice, e, ktorý na báze dopadovej štúdie na životné prostredie a pravdepodobne navrhne aj niektoré zmeny e, v strategickom dopade môže sa stať, že sa prostriedky z kohezného fondu môžu použiť na to, vtedy, keď nečisťovateľ nie je schopný zaplatiť. E, ďalej ešte Natura 2000, to je ten nástroj na ochranu biologickej rozmanitosti. To je niečo, čo doteraz v radení chýbalo a myslím si, že to bolo extrémne dôležité pre našu situáciu. Takisto a zahrnutie vidieckého rozvoja popri mestskom pretože niektoré z projektov, ktoré sa realizujú, sa týkajú práve nielen samotného centra mesta, ale často je to e, v, na okraji miest a musíme k tomuto pristupovať veľmi integrovaným spôsobom, preto už zasahuje do vidieka. A takisto je treba podporovať mobilitu verejnosti a nie e, v tom zmysle, že budeme podporovať len centrum mesta chceme, keď chceme znížiť emisie CO2 tak, a chceme zozeleniť zelený um, no, dopravu všade, nielen v centrách. Ja som si istý, že s touto vynikajúcou spoluprácou, ktorú som mal so všetkými tými spravodajcami a ja chcem zopakovať aj svoje poďakovanie i za ich príspevky, aj za ochotu úzko spolupracovať e, so mnou aj s, so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi od vás. Určite táto správa dostane veľkú podporu a stane sa našim kľúčovým materiálom, keď budeme rokovať s radou. A ešte posledná veta. Áno, áno, ja som posadnutý e, tým nástrojom Connecting Europe. Som presvedčený, že sa mi podarí Ehm, zabezpečiť to financovanie, ale dnes ráno mi bolo povedané, že, že pán, pán Paké, teda z DG Move, mi to povedal, že sa to dá robiť len na základe určitých podmienok, ehm, ale je treba to zabezpečiť u členských štátov, pretože to bude e, vojna s radou tiež e, ale aj viacerým europoslancom na tom záleží. aby som chcela, aby sme všetci bojovali za rovnaký cieľ, teda aby sa dalo Connecting Europe financovať z kohezného fondu a keď budeme mať e, kompromisné návrhy na stole, tak sa pokúsim tak ich urobiť, aby to všetko bolo už pripravené na budúce programovacie obdobie. Nebolo treba nič meniť. Ďakujem za vašu pozornosť. Predsedajúca, ďakujem. Teraz e, prejdeme na cenových spravodajcov a prvou e, tenevou za je pani Maconi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja úplne súhlasím s pánom Boštináru. Som pripravená alebo ochotná podpísať sa e, pod jeho návrh, ktorý predložil vo výbore. Ja si myslím, že otváranie, s otváraním budúcich pozmeňujúcich návrhov Ehm, si zabezpečíme možnosť mať tam také prvky, ktoré sa možno, že ešte v prvej verzii nezohľadnili a týkajú sa otázok, o ktorých sa tu hovorilo viacerokrát. Čo sa napríklad týka fondu pre dopravu, ja by som sa tiež chcela pobaviť aj o otázke zahrnovania mm, do Natúry 2000, pretože sa mi zdá, že možno, že toto by mohlo byť e, určité riziko, keby sa to tam pridalo. V každom prípade by som bola za to, aby tam, bola odkaz, aby tam bol odkaz na mestské oblasti, a, pretože o tom sme hovorili a myslím si, že v súčasnosti sme či tomu otvorení a môžeme to ešte aj zlepšiť tak aby začali potom rokovania, ktoré prinesú dobré výsledky. Ja by som takisto chcela využiť túto možnosť, aby som um, vyjadrila niekoľko e, názorov na diskusiu, ktorá tu bola dnes dopoludne, ale som tu žiaľ nebola. Chcela by som sa pripojiť tým kolegom, ktorí ocenili prácu dvoch spravodajcov, pani Krejl a pána pán Vistelroja. Určite to bolo e, veľké úsilie alebo veľa práce a viedlo to k uspokojeniu viacerých e, ľudí, pretože zohľadnili viaceré názory. A nesúhlasím celkom s odpovedou komisie, ktorú som si vypočula e, dnes popoludní k tej makroekonomickej podmienenosti, tej kondicionalite. Myslím si, že to je vec, ktorá sa dá uplatniť aj e, v oblasti špecifík kohezného fondu a jeho udržania do budúcnosti. A tiež si myslím, čo je dôležité, že je treba sa pozrieť na to, čo hovoria obaja spravodajcovia o tom, že je treba, aby to všeobecné nariadenie adekvátnejším spôsobom reagovalo, e, definovalo kritéria pre tie dohody o partnerstve alebo tie do, partnerské dohody. To znamená, že to majú byť posilnené partnerské dohody a komisia by sa mala zamyslieť nad potrebou toho, či by nebolo treba vypustiť tie mestské zóny, ktoré by nemali byť v zozname miest. Chceme vytvoriť mestskú platformu, kde by boli tie funkčné mestské oblasti a nie, aby to bolo nejaký obyčajný zoznam, ktorý by potom už bol príliš reštriktívny. Ešte by som chcela ukončiť názorom, ktoré by možno, že mohli celkom dobrým nápadom aj pre pána Boštinaru. Myslím si, že je dôležité odkázať aj na demografický aspekt, čo je vec, na ktorú upozornili aj spravodajcovia. A je to vec, ktorá by mohla byť viac zdôrazňovaná, mali by tam byť zdôraznené jej dôsledky eh, na našu politiku rastu a rozvoja, ktorú sa snažíme tuto zrealizovať. Ďakujem pekne. Teraz Ramona Manesku. Uh, și începe prin a remarca faptul că raportorul... Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som chcela poďakovať spravodajcovi za to, že vynikajúco ident, alebo správne identifikoval práve tie najdôležitejšie um, znaky návrhu komisie. Myslím si, že niektoré z návrhov spravodajcov sú naozaj veľmi dobré a spravodajcu sú veľmi dobré a môžem ich všetky podporiť. Ja by som tiež možno chcela niečo doplniť, ak e, by som mohla, čo sa mňa týka, keď sa pozrieme na návrh komisie. Myslím si, že netreba rozširovať e, pole pôsobnosti eh, kohezného fondu a takisto by sme mohli to rozšíriť aj pre, na to, aby sa to dalo použiť v malých a stredných podnikoch, aby sa to dalo použiť aj na vzdelávanie. To by možno, že tiež išlo v línii z stratégie o 2020. Tiež by možno, že zlepšilo aj to, akým spôsobom kohezný fond funguje. Tiež by som chcela podporiť myšlienku Um, zavedenia kvalitatívnych indikátorov, ktoré by boli aj na báze určitých um, zdrojov. Potrebujeme takéto kvalitatívne indikátory, aby sme mohli um, posudzovať alebo vyhodnocovať, či naozaj sa zlepšuje kvalita, či sa naozaj posúvame k energetickej účinnosti, tak ako povedal pán kolega Voštinaru. A čo sa týka kohezného fondu, myslím si, že by sme mali zabezpečiť lepší prístup e, k základnej verejnej infraštruktúre. Hovorím tu o takých službách, ako napríklad je vykurovanie osobitne, alebo ďalkové vykurovanie e, budov. Toto je osobitne dôležitá otázka pre strednú a východnú Európu a myslím si, že tie služby mm, by naozaj mali mm, pres, byť preskúmané v našich členských štátoch. A ten program, ktorý my pripravíme, musí zabezpečiť to, aby sa energia využívala efektívnejším spôsobom. Takže potrebujeme trvalodržateľný e, úroveň investícií aby to boli, bolo všetko nasmerované na naše ciele. A čo sa týka našich investícií, tak by bolo dobre, aby sme do zoznamu priorít doplnili ešte jednu ďalšiu prioritu, ktorá si myslím, že je dôležitá. A to je podpora nových alebo novo sa objavujúcich technológií, ktoré by mohli pomôcť prispieť k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Ja by som tiež sa chcela odváľať aj na to, že v návrhu komisie sa spomína že že mm, je tu aj, musíme jednoducho nájsť takýto návrh, takže musíme takéto projekty e, zabezpečiť, aby tieto projekty potom boli vlastne oprávnené alebo spadali pod tieto podmienky. Uh, very much. Uh, Nikos Chrysohelos. Ďakujem pekne. Nikos Chrysohelos. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ. Ďakujem pekne. Chcela by som, chcel by som poďakovať za dobrú spoluprácu. No, v predloženej správe sú menované tri body, ktorý, ku ktorým by som sa chcel bližšie vyjadriť. No a možno v iných prípadoch máme tiež trochu iné stanovisko, tam by sme radi požiadali o vysvetlenie. No, čo sa týka kohezného fondu, energetické účinnosti a obnoviteľných zdrojov. Tu môžete iste zlepšiť situáciu vo vzťahu e, k emisiám CO2 v kohezných krajinách. A tiež môžete riešiť problémy spojené s energetickou chudobou. Predovšetkým v súvislosti s vykurovaním a klimatizáciou v príbytkoch. Myslím, že toto je veľmi dôležité. Napríklad je potreba podporiť investície a kohezné krajiny, tak tu nesmieme zabudnúť, že e, čítajú veľkú časť celého územia únie. No a čo sa týka manažmentu, rehabilitácie, tak tu máme naozaj tiež veľký potenciál. Som rád, že sa tu pozeráme na problémy, hospodárske problémy konkrétnych ľudí. To je niečo, čo sa totiž objavuje v mnohých oblastiach politiky. Som veľmi rád, že sa tomu venujeme. Čo sa týka klimatického alebo environmentálneho rozmeru a vidieka, toto je tiež veľmi dôležité vidiek a aj ostrovy, pretože tieto územia majú naozaj špecifické klimatické alebo environmentálne podmienky. Možno by sme mohli zdôrazniť niektoré konkrétne sektory a administratívnu kapacitu regionálnych a miestnych samozpráv tuto by sme sa na toto mali ozaj sústrediť, pretože musíme podporiť ich schopnosti plánovať a tiež v oblasti hodnotenia a implementácie, tak aby sme z toho získali všetci čo najviac. Myslím si, že ten text alebo táto odvolávka by mala byť trošku zhutnená. Potom by sme mohli tam dať väčší dôraz ohľadu, ohľadom načasovania alebo správneho poradia, pretože tu hovoríme o regiónoch, ktoré, by, ktoré spadajú do partnerských zmluv. A my vieme z minulosti, čomu sa musíme vyhýbať. Sú tu členské štáty, ktoré nemajú kontext alebo príslušnú tradíciu a muslim, musíme zistiť, akým spôsobom môžu aj tieto krajiny prispieť. Môžeme to urobiť prostredníctvom etického kódexu alebo stanovenia jasných podmienok spolurozhodovania členských štátov. Regióny musia mať tiež možnosť spolurozhodovať a musí to byť všetko stanovené záväzne. Čo sa týka dopravy, Chceli by sme poukázať na to, že dopravné infraštruktúry môžu byť predovšetkým ohrozené. Prepojenie medzi rôznymi e, systémami je dôležité, aby to bolo udržateľné, či už sa jedná o cesty alebo železničné trate, ale aj chodničky pre bicykle napríklad. Toto musíme tiež zohľadniť. Spravodajca už o tom hovoril. Takže musíme tu jasne zdôrazniť, akým spôsobom chceme dosiahnuť kohéziu. Potrebujeme tu mať v dispozícii príslušné ukazovatele, ktoré budú môcť hodnotiť aj účinnosť kohézie, takže nebudú to len kvantitatívne ukazovatele, ktoré nie sú reprezentatívne. A čo sa týka energetiky, tak tu musím povedať, že tu sa to týka predovšetkým napríklad železničných tratí. Ďalej, čo sa týka vykorovania a klimatizácie, o tom ešte musíme diskutovať. Tu môžu byť určité problémy s týmito zariadeniami. Tieto zariadenia by mali tiež spadať do EU ETS. A mohlo by to ináč viesť k problémom na trhu ETS. Takže o tomto musíme ešte diskutovať. No a na záver by som chcel nadviazať na to, čo tu zaznelo ráno. Aké štatistické prvky sú využité na to, aby sme overili, či nejaký štát má právo na podporu alebo nie. Takže z dôvodu finančnej krízy sa zmenili mnohé čísla. Takže obdobie krízy by tiež malo byť zohľadnené pri vytváraní štatistik. Musíme sa pozrieť na to, čo konkrétne kríza zmenila. Dobre, ďakujem. Cornelia Ers, posledná tieňová spravodajkňa tu nie je. Ja by som chcel povedať, že som dostal mail, v ktorom potvrdila svoju podporu pre obsah správy a je pripravená prispäť aj pozmeňovacími návrhmi. Dobre, takže teraz sa presunieme ďalším eh, rečníkom. Prvý Tomáš Poremba. Ďakujem pekne. Ja by som len stručne chcel povedať, že čo sa týka všetkých celkových nápadov, myšlienok, ktoré tu predniesol spravodajca ohľadom kohezného fondu. My, skupina ECR, súhlasíme vo všeobecnosti a myslíme si, že vo všeobecnosti táto správa sa uberá správnym smerom, takže jej môžeme poskytnúť našu podporu. Je to ale pár bodov, s ktorými nesúhlasíme a tu prednesieme pozmeňovacie návrhy. Viem, že vy sa zaoberáte transportným alebo dopravným fondom, ale my s týmto nesúhlasíme, pretože myslíme, si myslíme, že tento fond by nemal byť zaradený tak vysoko v hierarchii, alebo by tam vôbec sa nemal nachádzať, pretože sa to týka národných rozpočtov. Tento fond potom vedie k redukcii národných rozpočtov, ktoré by boli lepšie využité individuálnymi príjemcami. Dobre, to bolo moje prvé vyjadrenie. No a po druhé, máme trochu pochybnosti, keď vidíme, že kohezný fond postupne bol opušťaný a prostriedky sa presúvali do tematických fondov, ktoré sú riadené z Bruselu. A vidíme, že situácia sa mení a niektoré otázky, ktoré sú teraz pokrývané kohezným fondom, sa presúvajú do tematických fondov, ktoré sú ovládané, riadené z Bruselu. No a po tretie, tá myšlienka presunu k nízkouhlíkovému hospodárstvu, ktorú propaguje Európska komisia. Ja si myslím, že by sme skôr mali hovoriť o hospodárstve s nízkym vysokými emisiami než o nízkouhlíkovom hospodárstve. A vo všeobecnosti, ako som povedal už na začiatku, súhlasíme s tromi základnými bodmi, ale prispiejeme našimi pozmeňovacími návrhmi a budeme sa snažiť e, o zmenu tohto textu aspoň čiastočnú. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem spravodajcovi. Bolo to také praktické zhrnutie toho, kam sa chceme uberať. Myslím si, sú to dve oblasti, kde nemôžeme čakať. A jednou je vzdelanie. Do toho musíme investovať, pretože na to nemôžeme zanevrieť. No a po druhé, je to energetika pretože bez energie je ťažké mať priemysel. Máme naše ciele 2020, potom máme ďalšie ciele, ciele do roku 2050, ktoré musia byť monitorované, dosiahnuť. A preto predovšetkým v oblasti obnoviteľných zdrojov, toto je veľmi dôležitá oblasť, predovšetkým v severských krajinách, tam máme veľmi dobrý príklad toho, čo vlastne môžeme dosiahnuť. No, ale budeme potrebovať ďalšie zdroje. A mali sme v posledných dňoch hovorku. Mali sme tú výstavu v tomto ohľade a musíme si uvedomiť, že čím viac vyprodukujeme v rámci Európskej únie, tým lepšie to bude pre naše hospodárstvo. No a po druhé, sa musíme pozrieť na záležitosti ako napríklad LPG, producentov ropy, ktoré pochádzajú z Európskej únie. Možno to trochu e, polemická otázka. Takže musíme sa k tomu postaviť prakticky. A predovšetkým s tým, ako sa neustále vylepšujú technológie, je veľmi pravdepodobné, že naše ciele môžeme dosiahnuť a pritom nepoškodzovať príliš životné prostredie. Takže pokiaľ vytvoríme celoeurópsku infraštruktúru, budeme vo veľmi dobrej pozícii a vytvoríme konkurencieschopnú ekonomiku 27 štátov a budeme plniť aj naše klimatické ciele. Myslím si, že spravodajca sa viac menej uberá týmto smerom a toto ocenujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Albrecht, prosím. Ďakujem. Aby som chcel zdôrazniť len niektoré konkrétne prvky Poprvé by som chcel poďakovať spravodajcovi za veľmi jasný odkaz. Myslím si, že v priebehu diskusie vidíme, že tu dochádza často k nedorozumeniam, pretože tak ako som ja pochopil tendenc, to som ja pochopil, že spravodajca ide proti nástroju Spájame Európu aby spadal pod kohezný fond. Takže toto je také malé nedorozumenie. Ale myslím si, že toto je veľmi výnimočný prípad, pretože tu hovoríme o fonde, ktorý sa týka len časti Európy. A toto je veľmi dôležité, pretože poprvé týka sa to len tzv. kohezných krajín, menej než 90 E, nepochádza z úrovne NAC2. To znamená, že podľa definície to nie je regionálny fond, ale je to národný fond. Toto je charakteristika fondu. Takže podľa definície sa môže využívať na regionálnej úrovni, ale je definovaný a bol vytvorený na základe údajov na národnej úrovni. Takže toto je rozdiel medzi týmto fondom a štrukturálnymi fondami. Takže posilnenie regiónov v rámci tohto fondu je niečo, čo je zaujímavé, ale mali by sme sa k tomu postaviť veľmi opatrne, pretože kohezný fond je veľmi špecifický a niektoré krajiny nemajú regióny alebo nemajú nejaké samozprávne regióny. Tu by som rád menoval napríklad Maďarsko, ktoré má ktoré nemá žiadne samozprávne orgány. Alebo Rumunsko napríklad. Takže toto je špecifikum tohto fondu. No a veľmi dôležité je to prepojenie tohto fondu a problém infraštruktúry vo vyvinutejších krajinách, alebo rozvinutejších krajinách. No a tu by som sa rád dopýtal komisie na ich názor, pretože v mojej správe, ktorá je úzko prepojená s súdržnosťou, je článok, ktorý hovorí, že v prípade základných služieb infraštruktúry a IKT štruktúr, tak kohezný fond je zakázaný. Prečo? Pretože tu budeme mať CEF. To znamená, že niečo alebo peniaze, ktoré môžu byť investované v kohezných krajinách, nebudú môcť byť investované v rozvinutejších krajinách, ale tam sa bude investovať z nástroja Spájame Európu. No a reakcia zo strany rozvinutejších krajín je veľmi silná, pretože investície z kohezného fondu, a ktoré budú presunuté do nástroja CEF, budú povolené alebo nebudú povolené v rozvinutejších regiónoch. Takže toto je moja otázka. Je tu táto tendencia, alebo návrh komisie hovorí, že nástroj CEF bude fungovať v tejto časti, kde nebude fungovať fond súdržnosti. Budeme využívať CEF v rozvinutejších regiónoch. Týka sa to infraštruktúry a energetiky. A nie je náhodou, že spravodajca spomenul prepojenie kohezného fondu a energetiky. Toto vytvorí určitú nutnosť to definovať, pretože v rámci ERDF tu máme energetickú činnosť v rámci budov. Pokiaľ to ale zahrneme aj do kohezného fondu, mali by sme tam jasne vymedziť ktoré investície budú spadať pod ERDF a ktoré pod kohezný fond. Takže je tam toto prepojenie. A preto, keď hovoríme o CEF, taktiež si myslím, že je absolútne nepriateľné vziať peniaze z národných rozpočtov a vložiť ich do Európskej agentúry. Toto je nepriateľné. Ale čo to prepojenie medzi zvyškom CEF, energetikou, informačnými technológiami a zákazom využitia na infraštruktúry v rozvinutejších regiónoch. Myslím si, že toto prepojenie by sme si všetci mali uvedomiť, pretože kohezný fond je veľmi špecifický. No a ďalší, posledný prvok, kohezný fond, keď si zoberieme napríklad Maďarsko v minulých mesiacoch a veľmi dôležité rozhodnutie z, ma- z Maastrichtskej zmluvy, v podstate tam máme určené makroregionálne sankcie. Je to jediný fond, ktorý dnes ešte obsahuje makroregionálne sankcie. Boli zavedené len v Maďarsku a uplatnené len v Maďarsku. Takže mali by sme sa jasne vysloviť proti makroregionálnej kondicionalite, ale máme túto kondicionalitu v rámci kohezného fondu. Takže moja otázka je tá, ako môžeme byť konzistentní, keď sme proti tomu a zároveň to máme obsiahnuté v rámci kohezného fondu. Je to veľmi ťažké, pretože to určuje Maastrichtská zmluva. No, je tu jasné prepojenie s e RDF, ale tiež by sme si mali uvedomiť prepojenie s rozvinutejšími regiónmi, napriek tomu, že kohezný fond im nie je určený. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo komisia. Director General, the floor is yours. pán generálny riaditeľ, máte slovo. Ďakujem za slovo. A chcem sa poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu odvedenú v nadväznosti na návrh komisie ohľadom kohezného fondu. Spravodajca podporil tie hlavné prvky návrhu komisie. V podstate je e, záhodno vypichnúť dva prvky e, v rámci pozmenujúcich návrhov o ktorých eh, hovoríte dnes popoludní. Teda, čo mu sa dá robiť a čo sa nedá robiť s kohezným fondom. A potom je tu otázka pozmenujúceho návrhu, ktorý by umožňoval rozšírenie pôsobnosti aj na kogeneráciu, na diaľkové vykurovanie. No a Odpoveď tkvie v konzistentnosti pri využívaní európskych fondov e, asi e, budeme musieť byť trošku jednoznačnejší v tom texte, čo možno z toho financovať a čo nemožno z toho financovať. E, podľa nášho názoru Európske fondy, kohezný fond by mal byť využívaný tak, aby neokliešťoval účinnosť mechanizmu ETS obchodovania s emisiami. Čiže e, kohezný fond má sa použiť na, e, na e, elektrárne alebo teplárne, veď na tie sa vzťahuje mechanizmus ETS. Teda rozhodne na to kohezný fond by sa nemal použiť a touto cestou sa netreba uberať. To však neznamená, že je nemožno e, príslušné infraštruktúry financovať z kohezného fondu. Ďalší príklad toho, na čo nemožno použiť kohezný fond, ide o investície do energetickej účinnosti v sektor, sektore stavieb. A všetci si uvedomujeme, že je dôležité investovať do energetickej účinnosti, ale zároveň musíme si uvedomiť, že eh, adresátmi jednotlivých fondov sú rôzne oblasti a došlo k určitej zmene e, vymedzenia ERDF a kohezného fondu. Kohezný fond má svoj cieľ, je to zakotvené v zmluve Európskej únii, e, je to podpora e, dopravy, transeurópske siete a potom tá široká oblasť životného prostredia. Je tu určitý manevrovací priestor, určitá flexibilita Avšak e, tá flexibilita neznamená, že sa stiera hranica e, v používaní jedného a druhého fondu e, veď snahou je zabezpečiť dostatočné financovanie aj z ERDF práve na investície do, do problematika energetickej účinnosti a kohezný fond by nemal slúžiť na to isté, pretože to by mohlo spôsobiť, že kohezný fond bude používaný na niečo iné, než je hlavný cieľ, ktorému má slúžiť. Preto nadalej trváme na našej výhrade voči takémuto prípadnému smerovaniu použitia kohezného fondu. No a ďalšia otázka sa týka programu Natura 2000. To je pozmenujúci návrh číslo 8 Myslíme si, že nie je potrebný tento pozmeneci návrh, veď ochrana a e, rozvíjanie biodiverzity to je trošku širší koncept a preto e, môže dôjsť k nesprávnemu výkladu. Nám sa nezdá, že takýto prídavok by bol potrebný. Ďalej zmienka o prístupnosti v pozmeňujúcich návrhoch 10 a 11. V zásade komisia zdieľa názor spravodajcu, ale, a je to veľké ale, ide e, o to, že to je vec, ktorá je v prílohe 4. To sú ex ante e, podmienky v tej prílohe, e, v príslušnej nariadení. Tá ex ante podmienenosť sa vyjadruje k otázke sprístupnenia fondov. No a my sme toho názoru, že ten e, kľúčový prvok e, pre komisie bude zarušenie, zaručenie tej, tých ex ante podmienok, čím sa zabezpečia také štandardy, taká úroveň že umožní eh, eh, vytýčený stupeň eh, prístupnosti. Komisia je otvorená k ďalšej spolupráci so spravodajcom aj kolegami z DG MOVE. Chceme sa aj naďalej venovať tejto dôležitej otázke mechanizmov, ktoré by zabezpečili využitie tých desiatich miliónov e, zastrešených e, pod e, nástrojom CEF, spájame Európu teda, ale natíska sa otázka, aká je tá väzba medzi, e, medzi kohezným fondom a CEF. Ide o ten 10 miliónový transfer. Teda malo by sa to využiť na také investície do dopravy, ako by e, boli tieto peniaze využité v rámci kohezného fondu. Ale z akcentáciou európskych priorít. Ak hovoríme o CEF, tak CEF pomimo tej dopravy sa venuje aj iným investičným zónam. Ako povedal pán Olbricht, existujú určité obmedzenia v návrhu komisie. Týka sa obmedzení v investíciách vo viac rozvinutých regiónoch, ale tých, dvo, tých dôvodov E, ktoré má komisia pre obmedzenie využívania fondov aj ERD vo viac rozvinutých regiónov. Tých, tých dôvodov je viac, nebudem to teraz rozoberať e, to by sme e, museli otvoriť to nariadenie o ERDF. Toľko teda v reakcii na vaše podnety. Ďakujem za slovo. Takže, pán Boštinárov, chcete uzavrieť tento bod? Áno. Úvodom sa chcem e, e, sa chcem vyjadriť k tomu, čo povedali niektorí kolegovia a zareagovať aj na slova zástupcu komisie pána generálneho riaditeľa DG Regio. Chcem sa poďakovať madam Maconi. Určite tá spolupráca bude pokračovať, e, zohľadňujúc e, aj ďalšie otázky. No a Pani Manesku tu prezentovala myšlienku, že treba pomôcť malým a stredne veľkým podnikom. Ja, moje dva návrhy môžu byť nasmerované malým a stredne veľkým podnikom v tom e, kontexte otvorenia investičných tokov do e, vlastne e, politiky bývania a do otázky diaľkového vykurovania. Ďalej pán Krysogelos zo Zelených. Chcem sa poďakovať mimochodom za vynikajúcu spoluprácu so Zelenými. Po veľkej miere sdielam váš názor, ale existujú určité obmedzenia, ktoré idú nad rámec kohezného fondu. A Samozrejme, budeme na tom pracovať ďalej. Súhlasím s vami, že administratívna kapacita vlastne e, v mojej správe sa hovorí o tom, že je nevyhnutné, aby etický kódex a partnerský kontrakt prispeli zásadným spôsobom k posilneniu administratívnych kapacít vo veľkom počte členských štátov to je najlepší spôsob investovania, tým sa posilnia absorpčné kapacity, tým sa zabezpečí, že ten kohezný fond bude e, v prospech miest obcí občanov. Teraz k poznámkam pána Porembu. Ja nie som fanatický zastanca nástroja CEF, skôr naopak. Niektorí si myslia, že som veľkým oponentom. Ja e, nebudem to odsudzovať ani obhojovať. A pán Nikolás Martin potvrdil to, čo si aj ja myslím. V konečnom dôsledku som ochotný uvažovať takým smerom, že tých 10 miliónov by prešlo na CEF, ak sú splnené podmienky. Pán Martin poukázal na to, že otázkou je, ako členské štáty zareagujú na to, že sa uberie 10 e, miliónov. To bude mať bezprostredný dopad na ich národné obálky. Teda prídu o peniaze a zároveň nebudú môcť sa vyjadriť k tomu, e, ako sa použije tieto prostriedky v projektoch. Ešte sa chcem vyjadriť k tomu, čo povedal pán Oblich, to opäť v kontexte CEF. CEF e, e, sa vzťahuje na cezhraničné projekty. Komisia je toho názoru, že konektivita e, na, v tých cezhraničných oblastiach tá prepojenosť je pomerne nízka, preto navrhla komisia využiť kohezný fond na zlepšenie toho stavu. Zväčša členské štáty sa zameriavajú na svoj štát, na vnútroštátne záležitosti a opomínajú tú hraničnú zónu. Aj keď v niektorých krajinách, napríklad v Polsku, tá realita je taká, že E, treba veľa urobiť práve v tých e, pohraničných oblastiach. No a dôležité je nakladať s touto vecou tak, aby to bolo akceptovateľné pre všetkých. Čiže tie peniaze, ktoré sa e, z jedného vrecka uberú sa vrátia do iného vrecka ako investície, zohľadňujúc kritéria kvantity a kvality. A dôležitým kritériom je to, aby e, členské štáty sa mohli vyjadriť k naloženiu s tými peniazmi, aby mohli e, odporúčať projekty. Nemožno sa, Nemožno postupovať e, na základe princípu, kto prvý príde, ten prvý berie. Tým nehovorím, že som proti určitej súťaži, ale kohizná politika sa opiera o solidaritu. Súťaž je dobrá, ale súťaž, ktorá je podmienená solidaritou a nie opačná podmienenosť. Niektoré členské štáty sú v takom stave, že nie sú schopné pripraviť, koncipovať projekty predkladané DG Move, ktoré okamžite splňajú e, všetky požiadavky. A to je ten, e, ten nekonečný proces diskusí medzi DG Move a DG Regio. Chcel by som koncipovať kompromisný návrh, ktorý bude e, reagovať na tento problém. A teraz by som sa chcel vyjadriť k vyjadreniu pána Nikolasa Martina. Čo sa týka energetických úspor pri bývaní v rámci diaľkového vykurovania, to nie je môj nápad. Na, na plat, v platformách rady sa objavila táto myšlienka. Viačere členské štáty vyjadrili ochotu využiť kohezný fond na tento účel. Je to totižto obrovský problém strednej a východnej Európy. E, treba podporovať kogeneráciu. Toto je dôležité pre celý rad členských štátov. Čiže majú byť prevádzky tretej generácie, takže to môže byť na prospech občanov, štátov. Treba sa zaoberať touto otázkou, nájsť spoločný názor s komisiou. A vieme, že máme ETS, ale treba podporiť členské štáty pri využívaní kohezného štátu, ak považujú tento účel za dôležitý. A je dôležitý. Ja tu nejdem e, spochybňovať názor nikoho, ale uvedomte si, že mnohé členské štáty, ak, ak naplňujú by mnohé členské štáty nebudú schopné splniť ciele Európa 2020 a potom budú poťahované za to, že nesplnili e, tieto ciele. A mám myslím na mysli Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a ďalší. No veď to nemá zmysel, ako sankcionovať niekoho e, v takomto kontexte. E, myslím si, že ak členský štát chce využiť na tento očel ko- ko- kohezný fond, tak mal by mať možnosť to urobiť. A to isté platí aj pre investície do ďalkového vykorovania a ďalkového kúrenia. A opäť tu je ERDF na jednej strane, ale na druhej strane členský štát obce by mali mať možnosť využiť kohezný fond na energetické úspory v rámci bytového fondu. Za súčasných pravidiel e, upravujúcich použitie kohezného fondu to nie je možné. No a čo sa týka Natura 2000, chceme chrániť a e, zvelaďovať biodiverzitu. Natura 2000 je dobre vymedzená oblasť alebo oblasti zóny. Ako viete, situácia dnes je taká, že EÚ systematicky zlyháva v plnení vytýčených cieľov biodiverzity. Má zmysel pokračovať v takejto neúspešnej sérii? Asi nie a Natura 2000 je len jeden zlomok z toho veľkého problému s hlavičkou biodiverzita. Komisia je veľmi otvorená ďalšiemu rokovaniu. Je tu aj politická vôľa v Európskom parlamente, e, politická podpora e, rady. Dánske predsedníctvo je ochotné podporiť tie dve hlavné myšlienky. A takisto poslanci, e, väčšina poslancov v parlamente toto podporuje. Takže som presvedčený o tom, že koncovke budeme mať správu, ktorá bude na prospech kohoznej politike a jej e, uplatňovania v budúcnosti. Ďakujem pekne. Teraz by sme prešli na bod číslo 12 a to je Európsky sociálny fond. Spravodajcom je e, pani Maria Irogen Pérez. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, predseda. Myslím, že by sme sa mali sústrediť na zamestnancov cez alebo prostredníctvom sociálneho fondu. No, dúfam, že táto správa vám bude k dispozícii v angli- aspoň v angličtine čo najskôr. A tiež sa tam uvádza lehota na pozmeňovacie návrhy, ktorá začne plynúť 8. mája. Najprv by som stručne zhrnula hlavné myšlienky správy. Chcela by som vám priblížiť aj moje pozmeňovacie návrhy, než vám zašlem anglickú verziu. Bez pochyby naozaj bola veľmi užitočná spolupráca s tieňovými spravodajcami aj e, s občanskými spoločnosťami a s inými zúčastnenými stranami. Toto všetko potom prispeje k posilneniu nášho fondu. Poprvé je potrebné, aby Európsky sociálny fond mal k dispozícii dostatočné financie, aby sme mohli plniť ciele, ktoré e, chceme splniť a aby sa tento fond stal nástrojom, ktorý bude podporovať územnú a hospodárskú súdržnosť a bude predchádzať nerovnostiam aj v oblasti zamestnanosti na miestnej, regionálnej štátnej úrovni. A tiež týmto prispejeme k vytvoreniu nových pracovných miest, zlepšíme kvalitu zamestnanosti a e, zlepšíme aj vzdelávanie osôb. Ďalej čo sa týka zahrnutia programu potravinovej pomoci do Európskeho sociálneho fondu, tu by som sa rada obrátila na zastupcov komisie a požiadať ich, chcem ich požiadať, aby nás informovali o posledných informáciách ohľadom tejto možnosti. No a poprvé, po tretie, čo sa týka flexibility Európskeho sociálneho fondu, chcem trvať na dôležitosti toho, že by sme sa mali byť tematicky flexibilní, aby sme mohli fond prispôsobiť konkrétnym potrebám každého členského štátu a každého regiónu. No ako si spomeniete, tak môj návrh prináša takúto flexibilitu tým, že sa tam zvyší počet priorít zo 4 na 7. A tiež sa tam zniží percenta v oblasti koncentrácie. Čo sa týka účasti partnerov, ako viete, ja obhajujem účasť regionálnych a miestnych orgánov, aj sociálnych partnerov a nevládnych organizácií pri vypracovávaní aj pri uplatňovaní opatrení, ktoré sú financované zo sociálneho fondu, štrukturalizovaným a systematickým spôsobom. Chceme tam dodať možnosť financovať túto účasť nie len formou globálnych subvencií, ale aj formou technickej pomoci, tak ako sa to predpokladá v článkoch 108 a 109 nariadenia ohľadom um, uh, spoločných ustanovení. Okrem tých opatrení, ktoré navrhuje komisia pre vylepšenie kapacít uh, medzi nevládnych organizácií a občanských partnerov. Toto sa nesmie obmedzovať na menej rozvinuté regióny Nesmieme vynechávať aj iné regióny, kde je tiež potreba pokročiť v tejto oblasti. No a tiež by sme tu mali, mohli zahrnúť aj e, menšie miestne orgány, napríklad vo vidieckých oblastiach. Potom musíme vytvoriť percento pre udržateľný mestský rozvoj, ktorý by tiež bol rozvoj, podporovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom stratégií, tak aby sme mohli čeliť sociálnym, environmentálnym a iným výzvam v tomto kontexte. No a nakoniec vám predstavím pozmeňovacie návrhy s cieľom e, skompletizovať e, ciele v oblasti boja proti diskriminácii a tiež v súvislosti e, s plnením cieľov v oblasti e, pomoci e, postihnutým osobám. No a chcem vám ešte pripomenúť, že našim úmyslom je, aby toto stanovisko bolo preložené aspoň do angličtiny do našej budúce schôdze 8. mája. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov skončí 31. mája a budeme, hla- budeme hlasovať 21. júna. Ďakujem. Okay, thank you very much indeed. Now... Ďakujem pekne, teraz dám slovo prvým tielným spravodajcovi pani Lukačevskej, keď som mm, správne vyslovil vaše meno. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som poďakovala pánovi spravodajcovi za túto prácu. Chcela by som predovšetkým zdôrazniť to, že súhlasím s väčšinou otázok eh, s pani spravodajkyňou pretože sú tieto pohľady dôležité z pohľadu nášho výboru pre regionálny rozvoj, ale takisto je to dôležité aj z pohľadu príjemcov, e, keď e, rozdeľujeme prostriedky vďaka Európskemu sociálnemu fondu. Takisto by som chcela povedať, že ESF je vlastne základným nástrojom boja proti nezamostnanosti, boju a s chudobou, avšak eh, predovšetkým to majú byť, eh, má byť nástroj, ktorý bude podporovať investície do ľudí a do vysokej eh, miery a vysokej kvality zamestnávania, čo by malo ísť v rámci strat- cieľov stratégie 2020. Preto z môjho pohľadu by európske aspoň prostriedky z Európskeho sociálneho fondu by mali predovšetkým byť, e, ísť na na tvorbu vysokokvalitných pracovných miest, predovšetkým e, určených na zamestnanie mladých, dlhodobo nezamestnaných e, mladých žien napríklad. Práve to na, tedy to priniesie svoje ovocie. Takisto si myslím, že veľmi dôležité je tu dôležitá otázka pre, pre poslancov je v diskusii o Európskom sociálnom fonde, že je tu veľmi e, dôležitá potreba dobrého ohodnotenia fungovania a výsledkov využívania tohto ESF, aby sa prostriedky nielen vyčerpali a jednoducho použili, ale aby to niečo prinieslo, aby naozaj tam bola tá efektívnosť, aby naozaj sa vytvorili pracovné miesta, aby naozaj sa to nejakým spôsobom prejavilo na trhu práce. Súhlasím s tými otázkami, ktoré nastavila, nastorila pani spravodajkyňa. Čo teda to, že si myslím, že je tu potreba oveľa mm, flexibilnejšie pristupovať k udelovaniu prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu. Aj takto vlastne stále zdôrazňujeme aj na pôde nášho výboru. A ja som presvedčená o tom, že je to nevyhnutné, aby sme dnes v rámci našej spoločnej ekonomiky podporovali jednotlivé regióny, ale prihliadali aj na rozdielnosti v jednotlivých regiónoch, pretože nedá sa uplatniť rovnak taký mm, postup v, v každom regióne. Takže ja si myslím, že nebolo by potrebné nejako extra prísne e, klásť podmienky na poskytovanie prostriedky. E, je treba predovšetkým podporovať to, čo si budú, bude vlastne vyžadovať e, náš e, zásah. V oblasti programovania by sme mali obrátiť pozornosť e, k tomu, že či aby sme zabezpečovali jednotlivé otázky, ktoré súvisia s nariadením, e, predovšetkým čo sa týka tematickej koncentrácie. Myslím si takisto aj e, rozsah um, financovania z článku 3 by mal byť e, konkrétnejší a presnejší. Možno by sme mali skúmať individuálne priority s cieľom jasne určiť, aké typy intervencií alebo zásahov by boli možné, tak aby sme dosiahli tie želané ciele. Ďalším dôležitou témou sú indikátory, keď hovoríme o programoch ľudského kapitálu. Napríklad, keď e, vidíme, aké je dôležité je zvoliť tie správne indikátory, správne veličiny na posudzovanie programov s tým, aby, boli pres, aby sa presne určilo, pod aký program spadá, respektíve pod aký fond spadá aj podľa toho, že komu je tento program určený. Takisto nedostatok štatistických údajov často, um, alebo štatistické údaje nezohľadňujú rôzne osobitosti jednotlivých regiónov, v dôsledku čoho potom dostávame vlastne len um, určité čísla, ktoré sú akýmisi indikátormi, ale nič ne, ne, neodrážajú tú skutočnú prax. Napríklad, e, čo sa týka odbornej prípravy a vzdelávania zamestnávateľia ako si nevidia dostatočné stimuly na to, aby akceptovali alebo prijímali, zamestnávali účňov a podobne. Tak napríklad na toto by mal byť použitý, alebo takýto by mal byť indikátor, ktorý by e, sa dal potom posudzovať, či priniesol výsledky. Takže keď sme skúmali túto správu, a keď sa zoznamíme dôkladne so všetkými detailami, tak predložíme pozmeňujúce návrhy, ale myslím si, že moje návrhy pôjdu len smerom k posilneniu využitia a efektívnosti tejto správy. Ďakujem pekne za pani Schroeder. Ja, vielen Dank. Ähm, der Berichterstatterin, wir haben es jetzt, ich habe nochmal geguckt, es ist wirklich... Ďakujem pekne. Ja som teda sa videla, že zatiaľ teda myslím si, že to, som sa ešte zatiaľ pozerala to len tak neúplne detailne, ale myslím si, že v podstate sú tam tie podstatné otázky pokryté a predovšetkým ide o programovanie, e, tak, tak ako to bolo v článku 4.3, navrhnuté komisiou. Podľa nás e, to nie je takto, podľa mňa nie je možné, preto som ja predložila pozmenujúci návrh k tomuto článku. No, nemyslím, že by sme keď to chceme zvýšiť zo 4 na 6, eh, tak to už bude prakticky také opatrenie ako eh, na eh, vysokej, už to bude opatrenie na vysokej úrovni a keď výbor pre zamestnanosť eh, pridá tiež ďalšie priority, čiže oni budú potom, tým pádom sa tých eh, priorit zvýši 8-9. Ja neviem, eh, nie je možné, aby sme tu na x priorít sa snažili uh, Um, alebo investičných priorít, aby sme uh, tuto všetky zohľadnili, keď uh, to chceme zabezpečiť po tematickej. Um, teraz nemali by sme podľa tých 16 či 18, ale ideme po tej tematickej úrovni a snažíme sa hľadať, uh, ktoré sú tie najdôležitejšie témy alebo tie dôležité témy práve v týchto 11 tematických koncentrovaných cieľoch. A to by podľa mňa mohlo potom e, znamenať to, že potom by regióny boli z, e, viazané e, dodržiavať jednotlivé percentá, ktoré im budú predpísané, podobne ako aj prostriedky pre tie tri kľúčové ciele, ktoré sú v tom článku 4.3, ktoré som predložila pozmenujúce návrhy, teda to je oblasť boja proti sociálnej exklúzii, vzdelávanie a E, zamestnanosť. E, práve tieto veci treba podporiť a potom regióny majú 16 e, investičných priorít, ktoré mi môžu použiť na dosiahnutie týchto troch cieľov. Takže to je prakticky flexibilita, ktorá je poskytnutá jednotlivým regiónom. A touto metódou, keď určujeme tematické ciele, potom vlastne aby nedošlo k tomu, že aj v iných eh, fondoch sú tematické cieľe, aby to nemali nejakým spôsobom inak zadefinované. Ja ešte budem ale myslím si, že všetko, o čom sme tu diskutovali, Myslím si, že my môžeme predovšetkým, alebo musíme predovšetkým podporovať dobrú sociálnu politiku v Európskej únii. A keď sa to takto pretaví, ako si to predstavujeme, tak to bude určite v poriadku. Potom ďalší ten princíp je princíp partnerský. To je v článku 6. Tu sa môžem obrátiť aj na DG Regio. Tí už dnes tu museli vysvetľovať, pretože ich návrhy boli tu spochybňované, ale keď e, sa pozriem na článok 1, tak e, čo ste s ním urobili? Myslím si, že ste chceli týmto zabezpečiť jeden veľký globálny fond dispozícií a to potom bude znamenať toľko, že e, vôbec nemôžeme ani diskutovať tuto o riadení z jednej úrovne to, Jednoducho ten princíp musí, predovšetkým ten partner, princíp partnerstva musí jednoducho fungovať, ak nie, tak to všetko padá. Ďalej, takisto, čo by bolo z prioritných financií, to je naozaj hlúposť, že to znamená, že partneri jednoducho musia zabezpečiť, aby v každom jednom, v každej jednej priorite bola do, do bol, zabezpečené peniaze, pretože od nás peniaze žia, sa, sa žiadajú a ja si myslím, že to je úplne nesprávne. Ja by som jednu, tú, túto časť e, úplne vyčiarkla. Tak sa to jednoducho nedá. Jednoducho nie je možné, aby sme potom od mimovládnych organizácií chceli, aby na x rôznych e, miest, aby v členských štátoch chodili potom na x rôznych miest a žiadali o peniaze, pretože mimovládne organizácie fungujú na dobrovoľnej báze a ich práca má spoločenskú pridanú hodnotu a my ako europoslanci ju považujeme za dôležitú, preto im túto prácu musíme umožniť a preto by sme mali tu urobiť e, určité škrty v tejto správe, pretože tak, ako to je tam je napísané, sa to nedá. A napokon, čo je pre mňa dôležité v tejto súvislosti, sú otázky indikátorov. O tomto ešte bude diskusia my sme o tom už diskutovali aj s pánom Olbrichtom, s, ehm, musíme dosiahnuť určitú dohodu. Aj pán, pán Nistelroj, aj pani Krell mali vlastne o tejto veci iné predstavy. A to teda znamená, že v našej pracovnej skupine ešte treba prediskutovať, akým spôsobom by sme chceli merať e, výkon programov aj teda výsledok, respektíve tie indikátory, pretože to vlastne potom určí aj, akú úlohu budú indikátory mať. Na jednej strane sú indikátory fajn, na druhej strane je to vlastne všetko na úrovni toho, nariad, úrovni toho nariadenia. Čiže ako z pohľadu toho, ako fungujú na papier, je to v poriadku, ale je to tým pádom príliš formálne a nemá to nič spoločné s realitou. Takže keď povieme, že 46 ľudí dostane prácu. To je napríklad indikátor, ktorému ja rozumiem a predstavujem si to ako nejaký indikátor, ale potom nezistíme, že či Ehm, naozaj tie, ten, ten, ten job, ktorý získal, to, alebo tú prácu, ktorý získal, nevie sa, že či sa z nej dá žiť, alebo či má takú odmenu a podobne, či napokon aj tak nie, nie je ešte odkazaný na nejakú podporu a podobne. Čiže to číslo mi nič nehovorí, alebo že či vôbec tá pracovná zmluva je e, nejaká trvalá zmluva, alebo či to nie je čiastočný úvezok, alebo podobne, alebo či nezamestnal sa ten človek v nejakom sektore, ktorý nezodpovedá jeho vzdelaniu a podobne. Čiže to sú tým pádom tie čísla nič také nehovoria. Preto treba vlastne považovať o tom, ako budeme nakladať s týmito rôznymi typmi indikátorov. Máme tu niektoré indikátory, ktoré sú určené vo všeobecnom nariadení. A tie by bolo treba potom rozbiť na drobné alebo na nižšiu úroveň, pretože potom sú tu aj výstupné indikátory a to všetko síce dáva zmysel, ale nemôžeme zaručiť, akým spôsobom to bude fungovať. Ale keďže ja som do niekoho investovala, tak musím pre všetkým vedieť, že čo s tým z toho získam. Potom sú tu ďalšie indikátory, ktoré nefungujú. A my keď týmto indikátorom dáme legislatívny charakter, tak sa potom musíme zamyslieť nad tým, že respektíve budeme musieť pouvažovať o tom, že či sme dosiahli to, čo sme chceli, tak ako sme si to vlastne predstavovali. A podľa mňa určite chceme, aby strukturálne fondy prispievali k plneniu cieľov stratégie 2020, ale je tu veľká otázka, či k tomu naozaj dôjde. Takže tak Lambert, ako aj všetci ostatní, musíme spoločne e, bojovať e, o to, aby sme kladli dôraz na otázky indikátorov a spoločnosť strategický rámec. Keď e, toto všetko sa stane legislatívnym, alebo tie indikátory to už potom bude, keď to bude legislatívne, či to potom napokon nebude medvedia služba vlastne aj či nám. Takže musíme o tom diskutovať. Teraz pán Van Distelroj. <clears throat> Uh, Ďakujem pekne. Predovšetkým za tú hlbokú analýzu zo strany spravodajcu. No, Ehm, ten ďalší dokument, ktorý ste vypracovali, ten nám tiež zašlete. Vidím, že spravodajcu už má dispozícii. Vidím, že ste osobne aktívni aj vo výbore pre zamestnanosť, takže musíte tam tiež bojovať. Máte taký boj na dvoch frontách. No a ste aktívni v dvoch výboroch, ako ste povedali, tak ten systém by tam mal byť rovnaký. Rád by som k tomu niečo dodal. Už som sa to pýtal skôr v priebehu prvé, v prvej výmeny názorov. Je trochu zvláštne, že sa krajiny môžu rozhodnúť, na ktorej úrovni budú využívať ERDF a sociálny fond. Pokiaľ chcete dosiahnuť synergiu multifondový prístup a tak ďalej. Malo by to prebiehať na rovnakej úrovni. Niektoré krajiny využívajú jeden fond na regionálnej úrovni, iný na národnej úrovni. No a potom povieme, že by sme mali spolupracovať pochopiteľným spôsobom. Malo by to byť lepšie koordinované na rovnakej úrovni, pretože ináč ako môžete povedať regionom alebo miest, mestám, že pracujeme na agende EU 2020, a máme tam rovnaký prístup, pokiaľ, ako som už povedal, skáčeme z úrovne na úroveň. Takže toto by som chcel dodať k tomu, čo ste povedali o systematickosti. Tu by sme tu mali mať a my ako výbor pre regionálny rozvoj, my toto musíme jasne povedať. Musíme tu nejak zhudniť ten text v prípade regiónov a miest. Mali sme to zosúľadiť, tak aby sme mali lepšie koordinovanú politiku. Ďakujem. Ďakujem. Komisia, chcete sa k tomu vyjadriť? Ďakujem pekne. To ja nemôžem povedať ešte veľa k pozmeňovacím návrhom, pretože sme ich zatiaľ nevideli, ale myslím si, že mnohé z nich nám pomôžu objasniť nariadenie a priostriť ho v niektorých častiach tam, kde to bude potrebné, takže sa už veľmi tešíme na to, až nám bude zaslaný text spravodajcu, predovšetkým čo sa týka posilnenia agendy v oblasti antidiskriminačných ustanovení a tiež účasti rôznych aktérov. Čo sa týka jedla pre ľudí v núdzi a toho príslušného programu, ako povedal komisár na poslednej plenárke v Štrasburgu, tak tam potvrdil, že komisia využije svoju právu, svoje právo iniciatívy a predloží príslušný návrh na pokračovanie takéhoto programu trochu v inom formáte, buď na neskôr po letnej prestávke, ale nebude to v prísnom zmysle slova prepojené s sociálnym fondom. No možno, že len pár slov k tým ďalším vyjadreniam, ktoré tu zazneli, Len by som chcel objasniť to, čo ste povedali. Čo sa týka ukazovateľov, tu by som chcel zopakovať, že ukazovatele, ktoré sme navrhli my pre všetky nariadenia súvisiace s fondami, toto sú minimálne ukazovatele. Sú to ukazovatele, pomocou ktorých si myslíme, že môžeme dosiahnuť dohodu s členskými štátmi pokiaľ budú teda povinne využívané. Samozrejme máme určité ukazovatele prepojené s prioritami, ktoré zachádzajú ďalej, než je spoločný rámec, ktorý máme v rámci nariadenia ASFO e ERD, alebo ERDF, ale nemyslíme si, že sa môžeme dostať ďalej, než toto záväzné minimum pre všetkých. Takže veľmi radi by sme toto rozlíšili aj vo finálnej podobe textu. Na jednej strane by nám to umožnilo tiež vám podávať správy o agregovaných výsledkoch a tiež môžeme podávať správu o konkrétnych špecifických prioritách na národnej i regionálnej úrovni. Čo sa týka e, koncen- mechanizmov koncentrácie, myslíme si, že mechanizmy, ktoré sme navrhli v súvislosti s so sociálnym fondom, že sú správne. No, mali by sme byť špecifickí v každej navrhovanej tematickej oblasti v súvislosti s týmto fondom. Samozrejme, uvítame vaše konkrétne návrhy. Z vašej strany a možno aj zo strany výboru pre zamestnanosť. No, čo sa týka článku 6 odsek 1, zmysel článku 6 v súvislosti s globálnym kontextom toto pochádza z, zo strany určitého generálneho rediteľstva. Tu sa stanovuje možnosť členských štátov a regiónov delegovať implementáciu častí implementačného programu mimovládnym organizáciám. Toto je delegovanie, ktoré nie je to isté ako to, čo, ako to, čo máme v prípade ITI, ale je to delegovanie, ktoré nemusí mať nejaký územný rozmer, je to delegovanie časti operatívneho programu mimovládnej organizácii. No a myslíme si, že ten globálny základ musíme prepojiť s určitou prioritou, pretože máme rôzne mimovládne organizácie, ktoré sú napríklad aktívne v oblasti zamestnanosti. Ale toto ne, týmto nechceme posilniť inštitucionálnu kapacitu mimovládnych organizácií. A to, o tomto hovoríme v článku 6, odsek 2 a 3. V súvislosti s ukazovateľmi, tu by som chcel e, podporiť to, čo povedala pani Schröder, tak tu by sme, pokiaľ vyhodíme jeden, indika, jeden ukazovateľ, tak by sme v podstate mohli vypustiť všetky, pretože je otázne, na čo vlastne využívame tieto ukazovatele, pokiaľ ich neprepojíme e, s konkrétnym rámcom výkonu. No, to všetko zatiaľ. Ďakujem. Maria, chcete sa k tomu ešte vyjadriť? Muchas gracias, muchas gracias. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem za vyjadrenia kolegom. A chcem sa ospravedlniť za to, že nemáte k dispozícii text, ale čo najskôr vám ho zašlem, snať už v druhom majovom týždni a potom budeme môcť lepšie diskutovať o konkrétnych témach, otázkach prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, ktoré mi dodáte. Ďakujem pani Lukašenka za jej vyjadrenia. Ďakujem za to, že trváte na dialógu už sme hovorili na začiatku o tom, že tento fond musí byť čo najúčinnejší. Áno, chceme investovať do osôb, do ľudí. Toto je našou prioritou. Chceme zlepšiť kvalitu zamestnanosti a chceme zlepšiť výsledky. Samozrejme, nie je to jednoduché a musíme nadviazať na úspech z minulosti. A je ťažké sledovať koľkokrát e, konkrétna osoba vstúpi a zase odíde z pracovného trhu, ale je potreba vytvoriť jej ideálne podmienky na to, aby sa zase mohla vrátiť do práce. Ďakujem za vaše vyjadrenia aj pani Schröder. A som si istá, že až budete mať pred sebou text, uvidíte, že mnoho mojich pozmeňovacích návrhov sa uberá tým smerom, o ktorom ste hovorili vy. Čo sa týka pána Nistelroja, ďakujem vám tiež. Evidentne je potrebné byť koherentný v prípade fondov, ale nie len čo sa týka prekrývania. A tiež chcem poďakovať komisii za informácie, ktoré nám poskytla. A čakám na konkrétny návrh zo strany komisára ohľadom pomoci, potravinovej pomoci pre ľudí e, v núdzi. Ďakujem. Ďakujem. Dobre, takže týmto sa môžeme presunúť e, k bodu 13. Dobre, takže bod 13 nášho programu, stanovisko nášho výboru ohľadom mandátu pre trialóg, ohľadom rozpočtu na rok 2013. Giorgio Stavrakis je spravodajca. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážne kolegyne. Áno, je tu ďalší rok, keď budeme hovoriť o rozpočte Európskej únie. V súčasnosti prechádzam hospodárskou krízou, ktorá ohrozuje rozpočty všetkých krajín. V rámci Európskej únie sa rozpočty zostavujú tak, že sa znižujú rôzne výdavky a zavádza sa finančná disciplína. Je ale potrebné, aby tento rozpočet bol vyrovnaný rôznymi investíciami, aby sme mohli dosiahnuť ciele, ktoré sú stanovené v jednotlivých zmluvách a tiež sa musíme snažiť bojovať s negatívnym účinkom krízy. Všetci vieme, že politická súdržnosť už preukázala svoju politickú hodnotu. Súdržnosť je, musí byť využívaná ako prostriedok, ktorý povedie Európsku úniu k ďalšiemu rozvoju, k vytváraniu pracovných miest a ktorý nám umožní riešiť e, urgentné potreby našich regiónov. No a týmto spôsobom tiež nesmie e, prispievať k nerovnostiam medzi regiónmi, ale bude podporovať celú EÚ. Ja vo svojom stanovisku predovšetkým upozorňujem na problém, ktorý rieši rozpočtový výbor už od decembra a konkrétne tu hovorím o neskorených platbách. Snažili sme sa väčšinu programov urýchliť v oblasti politickej súdržnosti. Toto ale viedlo veľkému počtu oneskorených platieb. No a toto sme museli riešiť úvermi na platby e, v roku 2012, 18. decembra, keď sa na výbore hovorilo o rozpočte na rok 2012. Ja som sa vtedy zúčastnil tohto zasadania a 16 hodín sme sa prehadovali medzi tiež s radou aj s komisiou ohľadom jednotlivých prvkov rozpočtu. Celých 16 hodín trvali tieto rokovania. No a nakoniec, ako viete, sa rade podarilo presadiť zníženie rozpočtu a my ako delegácia parlamentu sme museli súhlasiť, aby nakoniec celé rokovanie nestroskotalo. No a v mojom stanovisku vyjadrujem obavu, že tieto neuskutočnené platby alebo že táto situácia by sa mohla v roku 2013 ešte zhoršiť. A preto by som chcel vyzvať radu a komisiu, aby spoločne s Európskym parlamentom vykonali analýzu zistenia týchto, týchto čísiel, aby sme mohli pristúpiť ďalšiemu plánovaniu pretože inak môže byť ohrozená efektívna implementácia programu. A tiež vo svojom stanovisku žiadam, žiadam parlament, aby zvážil potrebné platby v rámci 1B a aby nevykonával nejaké zníženia, ktoré by neboli opodstatnené a realistické a zachádzali by ďalej než to, čo robia členské štáty. No v podstate hlavným posolstvom správy je to, že v takomto prípade budeme proti akémukoľvek znižovaniu takýchto úverov na platby. No a samozrejme sa pozrieme aj na potreby, ktoré tu určuje komisia. No a tiež vám chcem pripomenúť, že lehota na zasielanie pozmeňovacích návrhov sekretariátu vo vzťahu k plánom a aktivitám navrhovaným našim výborom je 11. mája. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja, som to, ja to chápem tak, že tu nemáme žiadneho teňového spravodajcu, takže možno sa chce vyjadriť ešte niekto iný. Franca Alfonzi. Ďakujem, pani predsednička. Dobre. Takže súhlasím s tým, čo ste stanovili ako priority. Táto diskusia ohľadom rozpočtu 2013 už obsahuje aj to, o čom budeme hovoriť v súvislosti s budúcim viacročným finančným rámcom. Dobre. Musíme tu vyjadriť jasné stanovisko, musíme povedať áno, regionálny rozvoj, kohezný fond. Toto je správna odpoveď na krízu. Všetko, čo sa robí v súvislosti s kohezným fondom, je anticyklické. To znamená, že regióny, ktoré majú problémy, budú podporované prostredníctvom postupu s využitím priorí, ktoré sú jasne formulované, tak aby boli v súlade s mm, našimi prioritami v oblasti dosiahnutia blahobytu. Takže musíme podporiť koheznú politiku. Tento politický prístup je dobre vyjadrený v stanovisku, ktoré máme pred sebou. A musíme to naďalej obhajovať, pretože vieme, že je často spochybňovaná žiadosť o ďalšie financie. Ďakujem. Neviem, či z tomu chcete tiež niečo dodať. Áno. Ďakujem. Ja by som chcela, chcel poďakovať kolegovi za vyjadrenia a dúfam, že v priebehu našej spolupráce a s pomocou pozmeňovacích návrhov zo strany našich kolegov budeme môcť prispieť k vytvoreniu takejto silnej pozície Európskeho parlamentu do ďalších rokovaní, až sa bude rozhodovať o rozpočte EÚ pre rok 2013. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a teraz lebo prepačte, ešte lehota pre pozmeňovacie návrhy 3. mája na obed. Takže 3. mája 12.00. Dobre, takže ďalej tu máme stanovisko ohľadom nariadenia o e- transeurópskej energetickej infraštruktúre. Máte slovo. Ďakujem pekne. Dokument, ktorý pripravila komisia, definuje kritéria pre ustanovenie zoznamu projektov v tej oblasti to infraštruktúry, na ktorých máme všetci záujem. Jedná sa tu o monitorovanie, ktoré by bolo systematickejšie a tiež to zaručuje, že občania Takisto to urýchlenie procesu vydávania povolenia nabáda na prijatie vždy, keď to bude vhodné, a to aj na účely projektov vlastne energetickej infraštruktúry. Teraz sa však kladie veľký dôraz na regionálny rozmer energetickej infraštruktúry a zohľadňuje sa najmä jej vplyv na občanov, ktorý často nie je primerane vyváženým očakávaným pozitívnym výsledkami projektu z hľadiska energetickej bezpečnosti, udržateľnosti alebo účinnosti infraštruktúry. Ja. Takže dnes to je asi okolo 10 až 12 rokov. Bolo by dobre, keby sme to skrátili na okolo 2-3 rokov prípade rôznych energetických infraštruktúr vlastne dochádza ku komercializácii zisku, preto by sme chceli navrhnúť, aby sa rozšírila možnosť udelovania povolení e, aj na dofinancovanie transeurópskych energetických infraštruktúrnych projektov. Návrhy, ktoré som navrhol, vlastne obsahujú tak kým smerom, aby sa projekty, tam bolo možnosť, alebo by sa čo, získala čo najväčšia návratnosť projektov a dofinancovať len tie projekty, ktoré majú naozaj veľmi viditeľné vonkajšie výsledky. Takisto obraciam pozornosť na plynárenský sektor v Európe, pretože to má obrovský e, význam, preto keď budeme pripravovať e, prioritné zoznamy, by som navrhoval, aby sme tu mali čo najširšiu e, definíciu energetickej infraštruktúry, tak aby tam mohli byť aj zariadenia pre ľahký plyn a plyn a podobne. Alebo, že, pretože ten skapalnený zim zemný plyn sa často tiež používa eh, a tiež často vlastne eh, je, nahrad, je dobrým palivom tam, kde ide, pretože je, má nižšie emisie CO2. Eh, takisto je dôležité, aby všetky postupy boli zjednodušené. Stanovisko je v súlade s stanoviskom výboru ITRE. Uh, thank you. Uh, v imieniu PP uh, pani profesor Lena Ďakujem pekne. Teraz má Niklárska Bobinska za EPP. Ďakujem pekne. Ja, by, ja sa tiež chcem poďakovať pánu Olejničakovi za toto stanovisko. Ja súhlasím s ním, e, že pôvodný návrh komisie je veľmi hodnotný a pozmenujúce návrhy, ktoré e, navrhol pán Olejničák, sú dobré a získajú si podporu všetkých politických skupín. Chcem obrátiť vašu pozornosť na dva e, dôležité dvody, body. Poprvé, máme určité pochybnosti e, týkajúce sa rozhodovacieho procesu v regionálnych skupinách a to vo veci výboru jednotlivých projektov. Organizátori týchto skupín by nemali mať právo vyjadrovať sa, prezentovať stanovisko pri výbere. E, pán Olejničak tiež toto navrhuje. Išlo by totiž o stred zájmov, e, ak by e, ten predkladateľ to vplavňoval. Po druhé, e, omeškania v implementácii projektov, prieťahy a vyjadrenie k verejnému zaobstarávaniu formou aukcií. Kto by to mal eh, organizovať? Eh, v návrhu Európskej komisie sa o tejto veci hovorí len vo všeobecnej rovine a eh, máme málo informácií o tých východiskových prvotných kritériách, ktoré treba splniť pred účasťou na aukcii. A toto treba detalizovať v návrhu komisie. Toto napokon už vytkla rada ale Európska komisia e, by nemala organizovať aukcie a následné kroky. Toto by mali robiť regionálne orgány, ktoré napokon najlepšie poznajú podmienky v regióne. Navrhujem preto dve pozmenujúce návrhy, ktoré sa tohto týkajú a ešte pozmenujúci návrh zameraný na výmenu informáciu s regionálnymi a miestnymi spoločenstvami. No a potom budem mať ešte celý ďalších pozmeňujúcich návrhov, ktoré viac menej majú redakčnú povahu. Toto stanovisko by malo byť schválené čo najskôr. Chcem sa poďakovať autorovi stanoviska za dobrú spoluprácu. A autor už tu nie je, ani Karima Deli, takže nemáme tu žiadnych tieňových spravodajcov, Chce sa k tomuto niekto vyjadriť. Tak čo už nám zostáva? E, e, neviem, Pán Leničak, či sa chcete vyjadriť? Komisia sa chce vyjadriť? Je tu niekto z komisie? Chce sa vyjadriť? Takže komisia sa vyjadruje. Ty... Ja si myslím, že e, toto je otázka, ktorá je e, veľmi dôležitá a tá správa je veľmi hodnotná a myslím si, že viac menej súhlasíme s vašimi návrhmi. Času nemáme teraz veľa. Nebudem samozrejme rozoberať tie vaše návrhy, s ktorými súhlasíme. Skôr by som sa chcela venovať tomu, s čím máme istý problém. Čím začať? E, pozmenujúci návrh číslo 6, ktorý pridáva e, do kritérií, prioritných kritérií práve v súvislosti s projektami spoločného zájmu. Ide tu o presadzovanie energetických a environmentálnych cieľov. Toto sme najmä sledovali pri tých kritériách. Mali by sme tieto kritéria viazať na tieto mm, ciele a e, viazať to aj na e, príslušnú prílohu, e, kde je upravené spôsob vyhodnocovania, merania, plnenia tých kritérií. Pozmenujúci návrh číslo 13. Tento e, má v súku odkaz na úvery a zábezpeky. Zrejme ide o úvery Európskej investičnej banky v oblasti stavebníctva. To je určite e, vec, ktorá je veľmi vítaná. Veríme, že EIB posilní mieru investícií v energetických projektoch. Avšak zdá sa nám, že to správne miesto tohto pozmenujúceho návrhu je kde si mimo tohto eh, nariadenia. Skôr by to zapasovalo do dokumentu, ktorý pojednáva o mandáte EIB. Článok 15 pojednáva o finančných nástrojoch. Eh, tam ide eh, vlastne o využívanie financo- dlhového financovania a iných finančných nástrojov využívaných EIB. Teda, aby ste nás správne chápali, my súhlasíme s tou myšlienkou, e, e, ale e, ide o to, kde bude takáto zmienka. Pozmeňujúci návrh číslo 16 cezhraničná nákladová alokácia, aby bola dobrovoľná. Čiže každý projekt, ktorý žiada o financovanie z CEF, Viacerí v tejto súvislosti povedali, že proces na to viažaný je veľmi byrokratický a e, e, zbytočne časovo náročný. Energetika má súkromných hráčov. E, Regulátory stanovujú vlastne tarify a EÚ prostredníctvom rozpočtu CEF eh, môžeme poskytovať granty na financovanie projektov, ale my potrebujeme vedieť, aká je úroveň výnosov z tarív toho ktorého projektu. Preto potrebujeme takéto informácie, takéto vstupy, ale na základe toho môžeme poskytnúť financie. Ja stále hovorím o pozmienujúcom návrhu 16. Potreba stanovisko regulátora k tomu, aký objem grantu prichádza do úvahy potom, ako sú stanovené tarify. A takáto textácia musí e, zostať v dokumente. Ešte niekoľko poznámok týkajúcich sa toho, o čom hovorila pani Kolevská e, Bobinská, e, rozhodovanie na úrovni regionálnych skupín. Áno, prevádzkovateľia prenosových sústav majú e, určité neoddeliteľné záujmy a nemôžu oni participovať na výbere projektov. Isto e, majú svoje e, miesto v rámci tej hry, oni plánujú, ale určite nemajú sa podielať vo fáze rozhodovania, výberu projektov. Čo sa týka verejného zaobstarávania, tretí E, energetický balík už existuje a umožňuje regulátorom e, e, vyhlásiť verejnú súťaž. No a komisia ak po tom, keď už sú prijaté všetky národné opatrenia, ak projekt sa neudeje, hovoríme o vybranom projekte, ale zlyháva tá implementácia, tu ide o projekty, z ktorých ťažia tri, najmenej tri členské štáty, tak až keď toto zlyhá, tak potom môže komisia vstúpiť do procesu verejného zaobstarávania Takže e, myslím, že všetky ostatné pozmeňujúce návrhy, ktoré e, prezentujete, sú veľmi hodnotné a preto nebudem sa k tomu vyjadrovať, viac menej s nimi súhlasíme. Takže spravodajca, chcem sa poďakovať za tie e, vaše postrehy a argumenty. A domnievam sa, že v našej ďalšej práci sa nám podarí spoločne sa dopracovať k dobrému dokumentu, lepšiemu oproti tomu, čo máme dnes. Takže e, termín na pozmeňujúce návrhy 3. máj 12.00 obed. A teraz prejdeme na posledný bod nášho programu a to je návrh stanoviska spravodajca Jens Gajer a je to Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na obdobie 2014 až 2020. Ďakujem za slovo. Ide o stanovisko výboru e, REGI tý e, ohľadom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Je to fond, ktorý pôvodne bol e, vytvorený s tým cieľom, aby EÚ so svojím rozpočtom dokázala e, sa zachovať solidárne, solidárne voči tým, ktorí, e, e, ktorí boli obeťami masového prepušťania v dôsledku globalizácie. No a musím povedať, že tento fond je veľmi citlivo vnímaný a Európsky fond prispôsobovania sa globalizácii má svoju e, rozpač, e, rozpočtový riadok, ale nie je tam suma. Je tam len stanovené maximum, ale nie je na tento účel, e, na, pre tento fond vyhradená suma v podstate je tam len maximum a hľadajú sa zdroje v rozpočte len vtedy, keď členské štáty žiadajú o nejaké prostriedky. To znamená, akékoľvek čerpanie z tohto fondu žiada úpravu rozpočtu. Teda nefunguje to automaticky, e, nerozhoduje o tom komisia, ale e, aj parlament musí jednotlivé čiastky a teda aj požiadavky schvalovať Opäť vzťahuje sa to na masové prepušťanie. Komisia navrhuje, aby sa pokračovalo v existencii, v existencii tohto fondu, aj keď súhlasí e, za to, aby sa zrušil. Teda otázka je, či máme mať ešte takýto fond alebo nie. No, myslím, že musíme e, e, hľadať odpoveď v právnom základe. Čo sa doposiaľ urobilo z tohto fondu. E, skupina tých, ktorí e, môžu profitovať z tohto fondu, táto skupina sa má rozšíriť, totiž komisia navrhuje, aby do budúcnosti polnohospodári a aj vlastníci malých firiem, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby by mohli čerpať z tohto fondu v návrhu stanoviska nášho výboru som sa zameral na to, ktorí sú zraniteľnejší z hľadiska dopadov globalizácie. Sú to určite poprvé samostatne zárobkovo činné osoby, po druhé drobní podnikatelia, e, drobné firmy, ktoré majú malý okruh klientov a títo eh, môžu byť postihnutí globalizáciou, prepušťaním a tým pádom aj tieto drobné firmy naviazané na tieto subjekty doda- eh, dodávateľsky, subdodávateľsky trpia. Povedzme, samostatní webdesignery, mm, iní drobní dodavatelia, Tí sú veľmi zraniteľní Tie ďalšie dve skupiny, e, ktoré navrhuje komisia, e, myslím, že tí nie sú veľmi zraniteľní. Komisia tvrdí, že polnohospodári sú zas, môžu byť zasiahnutí určitými dôsledkami e, dohôd o voľnom obchode. Myslím, že je úlohou Európskeho parlamentu zohľadňovať zohľadňovať dôsledky pri vyjednávaní týchto dvoch dohod o voľnom obchode. A nemyslím si, že e, globalizačný fond nemá byť použitý pre polnohospodárov s argumentom, že polnohospodári môžu trpieť z dôvodu e, FTA dohovod. Myslím si, že pre polnohospodárov je dostatok e, kategórií v rámci rozpočtu a skôr by sme sa mali zamerať na tých e, drobných a samostatných podnikateľov. E, no a ja som sa snažil snažil tieto veci aj pretaviť do nového textu. A samozrejme, teším sa na názory, postrehy kolegov k tejto veci. Pani Šta, eh, Myslím, pani Šreter, eh, myslím si, že sa nejak svrkávame počtom, ale nič za to. E ja som bola e, spravodajkyňou v sociálnom výbore pri, pri tom prvom nariadení e, k tomuto fondu. Viem, že výbor pre zamestnanosť e, zatiaľ nemá k tejto správe nejaký harmonogram, ale natíska sa tu otázka, kto bude ten gestčný e, výbor, kto bude to zastrešovať. E, ten spravodajca vlastne sa nemôže pohnúť, kým sa tieto veci nevyjasnia. Totiž to uvažuje sa o tom, že by sa vypracovali dve, dva nariadenia. A toto nie je doriešené. Nemôžeme preto si stanovovať nejaký termín, kým nemáme jasno v tom, aký postup na, sa čaká. Pani Harkin, ona je hlavná spravodajkyňa, gestčná spravodajkyňa, alebo, alebo nie. Zatiaľ, zatiaľ to nie je úplne jasné. Každý deň sa to rozoberá. Je to aktuálna záležitosť. Asi by sme sa mali zamyslieť nad tým, že tento fond e, vlastne e, je na úkor ESF. Ujedná z toho ESF. A e, sú na to síce rozličné názory, ale myslím, že v konečnom dôsledku možno konštatovať, že je to na úkor ESF. Myslím si, že ak máme zachovať tento fond, tak mal by byť zachovaný v tom režime, ako bol doposiaľ, ako ad hoc nástroj, teda až keď vznikne potreba, až vtedy sa zaoberáme objemami financií v tomto fonde. Teda je to viazané na potrebu. Myslím si, že e, takáto, taký je ten základný pohľad a teda musí sa ujasniť ten celkový postup. Kelly, e, doba skutočne pokročila, tak sa pokúsim byť veľmi stručný. Musíme sa e, e, zo, zo, rozhodnúť, či chceme mať tento fond alebo nie. Ja si osobne myslím, že mali by sme s tým pokračovať. Veď tento mechanizmus sa osvedčil, bol privítaný a pomohol tým, ktorých, ktorí najviac utrpeli globalizáciou. A máme teraz príležitosť na to, aby sme vylepšili tento fond, aby sme sa ponaučili z minulých chýb a, a z, rušiť tento fond by bolo trošku kontraproduktívne, lebo museli by sme hľadať nejakú náhradnú, náhradu. Tento fond mal slabé miesta, má slabé miesta. Ja sám som bol svetkom tých slabých miest, ktoré sa prejavili u mňa doma. Ale myslím si, že mnohé tie slabé miesta sa dajú E, vylepšiť. Jeden pracovník, ktorý prišiel o miesto, tak konštatoval, že tento fond je darčekom EÚ. E Také bolo to prvotné vnímanie, samozrejme nebolo to celkom správne vnímanie, ale Musíme si uvedomiť, že tými slabými miestami sú, e, je tá časová náročnosť a po druhé sú to slabé žiadosti členských štátov a chceme pokračovať s týmto fondom, tak treba vynaložiť väčšie úsilie a aj dôkladnejšia kontrola tých žiadostí musíme zaangažovať vo väčšej miere sociálnych partnerov, aby každý prepustený e, e, pracovník z dôvodu organizačných zmien alebo e, alebo iné, treba znížiť tú, e, tú hranicu z 500 na 200. Nesúhlasím však so spravodajcom v tom, že by sme mali e, vylúčiť polnohospodárov. Netvrdím, že by malo byť plnohodnotnou skupinou ale mm, myslím si, že určitá miera flexibility by mala byť zachovaná. Posudzovať každú žiadosť podľa e, jej povahy. Čo sa týka dohody Mercosur, ktorá možno sa dotiahne, možno nie, možno polnohospodári budú potrebovať istú pomoc. Treba mať jednu vec na zreteli, že tento globalizačný fond má slúžiť tomu, aby E, sa vytvárali pracovné miesta. No a ten najjednoduchší postup vytvárania pracovných miest je, keď prepustená osoba sa stane podnikateľom. A myslím si, že bolo by oveľa výhodnejšie, rozumnejšie uvažovať aj o polnospodároch, ktorí sa osamostotnia. Nemali by sme ich rezolútne vyčleniť, ale nechať im nejaké zadné dvierka, Mali by sme to koncipovať flexibilne, aby sme od prípadu prípadu mohli rozhodnúť. No a je tu ešte ten problém časovej náročnosti práve v súvislosti s tými žiadosťami. Tie musia byť lepšie. Takže som za to, aby tento fond sa zachoval. No a opäť dáme slovo alebo teraz dáme slovo pánovi Celerovi, keď pa, pani Šreder e, hovorí, že v ostatných výboroch sa ešte naťahujú ohľadom toho, kto je za čo zodpovedný. Ja som povďačný nášmu spravodajcovi v našom výbore, že sa pustil do práce a vypichol tie podstatné stránky. Globalizačný fond bol volakedy vytvorený ako istá forma virtuálneho fondu, aby sa reagovalo na dopady globalizácie v určitých regiónoch, aby sa e, prostredníctvom neho vytvárali pracovné miesta, ale zatiaľ nikto presne nedefinoval, aké, čo sú to teda dôsledky globalizácie. No a ak hovoríme o určitých e, výhradách, e, a dokonca sa hovorí o tom, že, e, že dohody e, o voľnom obchode e, sú dôsledky, ktoré by sme mali zohľadňovať. To sa mi zdá, že už zachádzame priďaleko. No a ak určité podniky, ktoré zastávali monopolné postavenie v regióne v dôsledku globalizácie, zatvárajú svoje brany, E, že tam chceme e, zasahovať, no v poriadku, ale pred niekoľkými týždňami sme prijali e, také rozhodnutie, že pracovníci koncernu Renault ktorí prišli o svoje miesto vo Francisku z toho dôvodu, že Renault pre, prenieslo svoje prevádzky do Brazílie a do Ázie a teraz by sme mali do nich e, nalievať e, európske peniaze, tak toto nie je príklad globalizácie, toto je príklad koncernovej politiky, e, aby vlastne na takéto niečo používať peniaze daňových poplatníkov v EÚ, tak to je absurdné. A myslím si, že Mali by sme dobre zvážiť tie postupy viazané na tento fond, mali by sme kritéria sprísniť. Ja nehovorím, že máme zrušiť tento fond, môžeme ho ponechať, ale treba e, veci spresniť, vymedziť si presnejšie, čo sú dôsledky globalizácie. A keď si to vymedzíme, tak prísne sa toho držať. Takže aj vy sa hlasíte, nik ďalší sa nehlási, takže dáme slovo Jensovi Gajerovi, aby sa vyjadril. Komisia chce niečo povedať? Chcete? Nech sa páči. Takže z komisie. Ďakujem za slovo. Ja s radosťou pozorujem túto diskusiu Teším sa tomu, že zabrdáme aj do politických a e, odborných aspektov tohto fondu. Komisia sa snažila ponaučiť z chýb pri implementácii tohto fondu v minulosti mali sme konzultácie so zainteresovanými stranami, mali sme diskusie so sociálnymi partnermi, komunikovali sme eh, s europoslancami, ktorí sa týmto zaoberali v minulosti. A Všetky tieto podnety sme spracovali do nového nariadenia, návrhu nového nariadenia. A pravdou je to, že sme navrhli zahrnúť aj polnohospodárov, pretože aj oni môžu byť postihnutí dôsledkami globalizácií. A e, zatiaľ v zmysle do, doterajšieho znenia nariadenia oni e, sa nikdy nemohli kvalifikovať e, ako žiadatelia Eh, oprávnení žiadatelia o tieto fondy. A predsa sú medzi nimi eh, v drvivej väčšine samostatne hospodáriaci, polnohospodári. Nie je eh, celkom pravda to, že rada rozhodla, že by, sa mal, že by mal prestať fungovať tento fond rada bola konzultovaná vo veci derogácie, ktorá sa uplatňuje v prípade kríz. To znamená, e, že keď sa o tom hovorilo, tak, e, e, bloko, tak vznikla situácia, kedy väčšina zablokovala, zablokovala priechodnosť ďalšieho rokovania. No a takto platilo do konca minulého roku. Rada tento rok len rozbehla svoje rokovania. Prešli sme zatiaľ s radou články 1 až 7. Budúci týždeň budeme hovoriť o ďalších článkoch. No a zatiaľ sme sa tým zaoberali čisto z odborného technického hľadiska. Ešte vôbec sme nezašli do tej politickej roviny, do politických argumentov ohľadom zachovania, nezachovania fondu. Politická diskusia sa e, realizuje na iných fórach. A zrejme tento fond sa zachová v rámci toho balíka viacročného finančného rámca a bude musieť byť v konečnom dôsledku odsúhlasený. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti tohto fondu, my sme zahrnuli aj tých dočasných pracovníkov a agentúrnych dopracovníkov. A to z toho dôvodu, že mnohí E, ľudia e, sa ocitli v polohe dočasných pracovníkov. Pritom sú to ľudia, ktorí majú síce dlhoročné pracovné vzťahy, bývalé pracovné vzťahy s firmou a tá firma dnes ich zamestnáva len e, v polohe dočasných pracovníkov. Preto sa nám zdá, že sú to oprávnení žiadatelia. Bolo tu povedané, že tento fond žije na úkor ESF. To nie je celkom pravda. Interinstitucionálna dohoda konštatuje, že e, peniaze, e, e, ktoré sa môžu využiť pre tento globalizačný fond, nemôžu pochádzať zo štrukturálnych fondov. Ale vlastne mali sme možnosť čerpať z nevyužitých peňazí napríklad aj v sociálnom fonde, ale to už neplatí. E, parlament by e, prípadne súhlasil s tým, že by peniaze sa priamo vložili na tú na tú e, rozpočtovú položku pre tento fond s podmieneným čerpaním. takto to teda funguje, takto ten fond je plnený financiami. E, e, interinstitucionálna dohoda neumožňuje to, aby nevyužité platby sa dostali do fondu. Pán Kelly hovoril o tom, že časť toho problému viazaný na fond, čerpanie z fondu tkvie v tom, že tie žiadosti sú slabé, nedostačné. My sme pridali ďalšie dva týždne členským štátom na prípravu žiadostí, ale eh, potom už musia byť eh, kompletizované, aby komisia nemusela dodatočne žiadať ďalšie informácie. Samozrejme, okrem absolútne vynimočných okolností, tieto žiadosti by mali byť kompletné, bez potreby nejakého doplňania, ako tomu často bolo teraz. Pán Cele sa takisto pýtal, že čo je to globalizácia, čo presne to je a či to je nejako zadefinované. A v nariadení takisto bo, aj to tá definícia bola, v minulosti to aj fungovalo, my sme to aj vždy predkladali parlamentu, vždy keď sme žiadali o nejaké prípady, vždy sme prezentovali, že ktoré z kritérií teraz uplatňujeme na daný prípad. A to otázka, že či z eh, eh, fondu môžu mať eh, prospech nejaké firmy, tak firmy sú viazané národnou legislatívou a európskou legislatívou, aby podnikli viaceré opatrenia a v prípade otázky na eh, Renault, to je váš príklad, Renault tieto podmienky splnil a my kontrolujeme, že či tie opatrenia, ktoré sú tam uvedené v naredení, či e, tieto firmy tie kritéria splnia. A samozrejme v dôsledku toho, že či, bez ohľadu na to, že či plnia alebo neplnia tie kritéria, aj tak tí ľudia zostanú pre všetkým prepustení. A z, toho, z týchto týchto peňazí firma nič nemá, pretože firma viac menej skončila svoju činnosť, prepustila ľudí a koniec. Čiže to, tie peniaze akože nejdu tej e, firme. A dúfam, že som teraz odpovedala na otázky, ktoré tu boli nastolené. Ak sú nejaké ďalšie otázky, tak ja som kedykoľvek sa môžem vrátiť. Otázka pani Smolková. Na pani z komisii, možno, že pri rozhodovaní by nám pomohla aktuálna analýza využívania Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa jednotlivých členských štátov, prípadne podľa jednotlivých odvetví, aby sme vedeli, že ktoré odvetvia boli najviac postihnutí krízou, respektíve globalizáciou. A možno, že by sme zaujali aj iný postoj práve k tým poľnohospodárom, keby sme tú analýzu mali. Ja osobne som za to, aby aj poľnohospodári mohli byť do toho fondu zahrnutí. Ďakujem pekne. Odpoveď komisie. To je veľmi jednoduché. Ja vám porepošlem linku na našu webovú stránku, kde všetky tie informácie sú v dispozícii. Prakticky sú tam aj týždenné aktualizácie o všetkých našich prostriedkoch poskytnuté. Mohli by ste to takisto vyslať aj nášmu sekretariátu výboru Regi, hovorí predsedajúca, aby sme to potom mohli poslať našim poslancom všetkým. Pán Gajer, chcete to ešte uzavrieť? Ja už len stručne budem reagovať. Viac menej už e, to celkom dobre vysvetlila pani Kacinsky z komisie. Takže myslím si, keď je tu žiadosť e, príde peniaze z EGF, avšak e, chvála Bohu zatiaľ pani Schröder musím vám povedať, že to nie je z peniazy z ESF, Myslím si, že tento fond aj tak bol dosť e, podfinancovaný a keď budeme, keď by sme mali to, tieto prostriedky poskytovať tomuto fondu z ESF, tak by to naozaj veľmi bolelo. Potom ten, ten, ten ďalší e, ukazovateľ. Myslím si, že tak, ako to aj predstavila komisia, tak e, Mm, to, je, to tak funguje a nemyslím si, že to bolo tak, ako tu pani kolegyňa z liberálnej skupiny to popisovala jednoducho, e, myslím si, proste jednoducho Európsky sociálny fond a EGF nemajú nič spoločné, myslím si, že politicky to tak je. E, avšak e, Mm, v rámci našej práci dostal som určité návrhy. Tiež bude treba čakať na to rozhodnutie, že ktorý teda ten výbor bude tým gešným výborom, či to bude výbor naši, ten výbor pre zamestnanosť. E, a zatiaľ sa teda s týmto nedá nič robiť. A e, myslím si, že zatiaľ my môžeme jednoducho pokračovať v našej práci. Teraz ešte posledná poznámka, ktorá sa týka samotných farmárov teda farmárov. Ja e, nesúhlasím s pánom Kellym, respektíve som iného názoru, pretože si myslím, že um, pri pade vyrokovania dohody v voľnom obchode, um, to bolo aspoň odôvodnením aj komisie, um, že ma, bolo tam dostatok času pre polnohospodárov a že či teda mali dosť času aj polnohospodári počas vyrokovávania týchto zmluv o voľnom obchode, mali dosť času na to, aby sa jednoducho pripravili na tieto časy. Takisto tam majú rôzne prechodné obdobia, rôzne kritéria v rámci toho, tak aby sa prispôsobili tejto novej situácii. Nie som síce odborníkom na polnohospodárstvo, som skôr teda rozpočtár, ale Viem si teda predstaviť, že sú tam aj rôzne nástroje, ktoré sú k dispozícii pre polnohospodárstvo a určite tí farmári neostali ako osamotení. Um, však um, nebude ne, ne, mám trošku smolu v tom, že e, niekto si predstavuje, že by sa z EGF mal taký, stať nejaký taký supermarket, aby tu každý, kto bude niečo chcieť, si možno odtiaľ prísť pýtať. Však e, myslím si, že každý komisia, rada, každý e, niečo iné, každý má svoju predstavu, ale ja si myslím, že tento fond nie je taký veľký, aby jednoducho mohol úplne všetkým pomôcť a každému jednoducho zahrnúť. Takže mali by sme sa teraz sústrediť predovšetkým na to, čo je najdôležitejšie. Ja by som predovšetkým rozmýšľal o tých najmalých podnikoch, ktorý sa to tiež e, často e, dotýka, e, alebo takých malých podnikov, kde sú osoby s skôr nižším príjmom tých ale nechcel by som už viacej rozširovať teda ten okruh oprávnených osôb o úplne každého. Ďakujem pekne. Predsednička, teraz kolegovia sme v nasledujúcej situácii. Termín na predkladanie vo výbore EMPL je 21. júna, avšak e, medzi tým sa situácia zmenila. Výbor Agri požiadal o e, pravidlo 50. To znamená, že tomu sa musí venovať konferencia predsedov výborov. To sa udeje 22 maja v Štrasburgu a potom konferencia predsedov to musí rozhodnúť, čiže až do konca maja prakticky nebudeme môcť nič robiť, lebo tieto dva výbory dovtedy budú zdieľať ako si teda neviem vedieť, ako si tieto výbory rozdelia túto úlohu. Takže môžeme vychádzať z nejakého riskantného typu, že to dostane Agri. Ale nevieme, ako to presne dopadne. Takže môžeme dnes rozhodnúť len o tom, že si určíme termín na podkladanie pozmeňujúcich návrhov na 3. maja, pretože my už tú správu máme hotovú a potom to dáme nabok a my budeme jednoducho čakať, čo sa udeje potom medzi výborom Agri a Employment. A po, alebo to bude, išli by sme do rizika. Ja neviem, čo hovorí správodajca. Ja ako predsednička výboru by som navrhla, že naša správa je pripravená a by som bola za to, aby sme predložili návrhy do 3. mája. A potom, keby sa niečo zmenilo, e, posúdime, že či musíme aj my sa nejakým spôsobom e, prispôsobiť tomu. Neviem, čo si myslíte o tomto návrhu, pán Gajer. No ja by som možno, že počkal. Z hľadiska toho, že ako sa zachová teda výbor Agri, e, čiže keď teda to všetko pôjde podľa pravidla 50, tak e, ja si myslím, že mali by sme teda brať ohľad na ten výsledok, pretože na, pre nás sa aj tak nič nezmení, a keď my môžeme si teda, okrát, že máme viac času predsedajúca. No už zopakujem ešte raz, keď budeme čakať na rozhodnutie konferencie predsedov, že či to bude Agri alebo kto, to musíme čakať do konca mája. Keď to potom Agri prehrá, potom to bude výbor pre zamestnanosť a je dosť nepravdepodobné, že oni zmenia svoj e, termín na termín, to je v júni, pretože my budeme mimo, my už dovtedy nebudeme mať čas na od, predložiť návrhy, odhlasovať to a tak ďalej, prekladať, predložiť všetko, preto by som teda navrhla, aby sme to takto urobili, e, aby, ako som povedala, aby sme to stihli, to je potom už len na vás. E, tak pán Gajer hovorí, áno, máte pravdu, to, čo ste teraz povedali, že tak, tak toto je v poriadku a s tým súhlasím. Uh, so we... Ďakujem pekne. Takže máme termín na 3. mája a keď e, sa zmení situácia koncom mája, tak sa prispôsobíme. považujeme, ako budeme postupovať, či čo sa musí zmeniť a podobne. To bol posledný bod dnešného programu. Nemám žiadne iné oznámenia. Len to, že budúca schôdza je v útorok 8. mája, dopoludne aj popoludní jeden deň. Ďakujem pekne za vašu účasť. Aj ďakujem tlmočníkom a je, schôdza sa týmto skončila.